Hello everyone. Príjemné popoludne vám všetkým. Radi by sme dodržali pôvodný časový harmonogram. A teda prosím, usadte sa a pripravte sa na vystúpenie veľmi zaujímavých rečníkov. A prosím, buďte zároveň pripravení aj klásť otázky. Chcem teda privítať všetkých v rámci nášho vypočutia k téme azylu a prístupu k účinnej, účinným nápravám, nápravným opatreniam. Budeme práve o týchto témach hovoriť počas eh, nasledujúceho panelu. Právo na efektívny, efektívny nápravný prostriedok sa nachádza eh, v charte základných práv Európskej únie a vieme, že odkazy na chartu sa nachádzajú aj v zmluve o Európskom spoločenstve. Rada by som povedala pár slov o relevantnosti e, práva na tohto práva. Je to všeobecne uznávané v rámci všeobecných princípov práva a zároveň aj v rámci práv, ktoré hovoria o, ľudskom, o ľudských právach v rámci medzinárodnej legislatívy. Hovoríme tu o tom, že je to neoddeliteľnou súčasťou základných práv a slobôd, v ktorejkoľvek podobe môžu byť zabezpečené v domácom právnom kontexte. Je to veľmi bohatá jurisprudencia v rámci Európskeho súdneho dvora a Európskeho dvora pre ľudské práva ohľadom prístupov k účinnej, účinnej právnej pomoci. A tu sa hovorí, že v zásade je veľmi dôležité, aby, že táto, tento opravný prostriedok je účinný vtedy, ak dáva právo na opätovné preskúmanie prípadu alebo ak umožňuje opätovné e, odstránenie porušení e, práv jednotlivca. Takže budeme hovoriť o našich štyroch, e, o tejto, o tejto téme s našimi štyrmi hostiami, to pani Sabine Hexpil, ďalej je to teda pani Sabina Expil je šéfkou jednotky e, v rámci Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu. Ďalej ďalším hostom je pán Serge Podar, ktorý je niekdajší predseda Rady pre, e, pre riešenie cudzokrajných právnych sporov člen právneho, právneho výboru štátu a zároveň vysokoškolský učiteľ na, na fakulte práva ULB Univerzity v Belgicku. Ďalej je to pán Neil Falzon, ktorý je ktorý je rovnako externým učiteľom na univerzite v Malte a je aj blogerom na blogu EASO Monitor. No a štvrtým rečníkom je pán doktor eh, Martin Den Heyer, ktorý je súčasťou tzv. Miersovho výboru, stáleho výboru k medzinárodnému právu, utečencom a trestnému právu. Začneme, začneme paňou Hexpil, ktorá začne hovoriť o judikatúrach, ktoré hovoria o práve na efektívny opravný prostriedok v rámci Európskeho e, súdneho dvora. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Prístup k skutočnému odvolaniu je v článku 47 základných práv pre všetky osoby, ktoré majú garantované e, práva a ktoré by sa porušovali. Je to súčasť primárneho práva EÚ od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, teda od 1. decembra 2009. Ale existovalo už táto možnosť predtým a to vďaka judaku, judikatúre súdneho dvora a tá platí už takmer štvrtoročie. Je to princíp e, právnej ochrany a jurisdikcia. To je jeden zo základných princípov práv únie a vyplýva zo spoločných ústavných pravidiel a práv a potvrdzujú to tiež články 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobod. Tento princíp sa aplikuje na všetky práva a slobody EÚ, či už ide o rovnaký prístup, rovnoprávny prístup k mužom a ženám. Stačí napríklad tá záležitosť z roku 86 prípad Johnson, kedy sa to hovorilo o tomto princípe prvýkrát. Práva občianstva, únie, sloboda voľného trhu a slobody priestoru, slobody bezpečnosti a spravodlivosti v azylovej politike. Vo väčšine týchto oblastí, a hlavne v azylovej, unijné práva sa aplikujú orgánmi členských štátov a teda spadajú do jurisdikcie členských štátov a oni musia zaručiť právnu ochranu klientov a majú im dávať aj možnosť efektívneho odvolania. Robia to podľa procedurálneho práva tej ktorej členskej krajiny. Keďže neexistuje európska legislatíva v tejto oblasti, každý vnútorný právny poriadok má stanoviť kompetentnú jurisdikciu, ako aj aké budú právne postupy v prípade odvolania, aby e, došlo k zachovaniu základných práv odsúdeného alebo obvineného. Táto procedurálna autonómia je obmedzená, a to práve týmto právom na efektívne odvolanie národné právne poriadky sa nemôžu aplikovať, ak by ohrozili toto základné právo na odvolanie. Teda e, spada do kompetencie národnej legislatívy a národných právnych poriadkov, aby správne sa aplikoval princíp odvolania. A my sme súčasťou tohto procesu. Naše orgány spolupracujú s národnými orgánmi poskytujeme vysvetlenia k tomu, ako interpretovať jednotlivé termíny, koncepty a tak ďalej v derivovanom práve. To všetko vyplýva z tej povinnosti na právo na efektívne odvolanie. Aké sú tie požiadavky? Môžu byť rôzne podľa okolností. A máme veľmi bohatú jurisdikciu v tomto zmysle. Spomeniem rozsudok Sambadiuf z 28. júla 2011, ktorá sa týka smernice Rady 85, pokiaľ ide o minimálne práva udelovaní štatútu utečenca v členských štátoch. Pán Sambadiuf je štátnym príslušníkom Mauritánie a podal žiadosť o medzinárodnú ochranu Luxemburgu. Pri vypočutí vyhlásil, že Mauritániu opustil, aby ušiel pred otroctvom a že sa chce usídliť v Európe, aby žil v lepších podmienkach a aby mohol založiť rodinu. A tiež uviedol, že na cestu do Európy e, ukradol 3000 eur svojmu bývalému zamestnávateľovi a keby sa vrátil do Mauretánie, tak by ho tento jeho zamestnávateľ zabil. Luxemburské kompetentné orgány urobili dve veci. Poprvé, rozhodli analyzovať žiadosť pána Sambadiu v urýchlenom procese a, a v rámci tohto urýchleného postupu túto žiadosť odmietli, argumentujúc, že pán Diouf predložil falošný pas a dôvody, ktoré uviedol, boli ekonomického rázu a teda neodôvodňujú e, potrebu ochrany. Pán Sambadiuf urobil odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, ale luxemburské právo, keď už sa spracovala žiadosť v urychlenom procese pre medzinárodnú ochranu, odvolanie pred administratívny súd je možný, ale termín je kratší než v prípade klasického postupu a je len jedna inštancia a nie odvolacia proti rozhodnutiu administratívneho súdu. Tiež nie je možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu venovať sa tejto žiadosti v urychlenom postupe. Administratívny súd, ktorý dostal odvolanie od pána Diufa, má svoje pochybnosti alebo mal pochybnosti či je to kompatibilné so smernicou a po druhé, a ak smernica uznáva tento postup, či tento režim je kompatibilný s právom na efektívne odvolanie. Administratívny luxemburský súd poslal tieto otázky na súdny dvor. Keďže ide o smernicu, tá stanovuje, že efektívne odvolanie, ktoré tu je proti rozhodnutiu o udelení azylu. A otázka bola, či ide o rozhodnutie, o správne rozhodnutie v tom urýchlenom konaní. Vzhľadom na text ustanovenia, že Rozhodnutie v urýchlenom procese samozrejme sa týka aj tejto žiadosti. Ale súdny dvor interpretoval následovne. V skutočnosti išlo o prípravu definitívneho rozhodnutia a súd interpretoval smernicu tak, že nie je povinné, aby takéto prípravné rozhodnutie bolo predmetom separovaného odvolania. Takže touto smernicou luxemburský režim a systém konal správne, ale otázka je, či je to kompatibilné s právom na e, skutočné efektívne odvolanie a súd vychádzal už z judikatúry, ktorá bola vydaná. Nie je potrebné, aby každé rozhodnutie, či už prípravné alebo iné, aby mohlo byť atakované. Stačí, aby to finálne rozhodnutie bolo odvolateľné. dôvod, prečo táto ochrana môže byť zamietnutá, tak tie dôvody musia byť veľmi podrobne sudcom preštudované. Ale luxemburská legislatíva obsahuje približne rovnaké podmienky, ktoré viedli k tomu zamietnutiu. To, že pán Sambadiu predložil falošný pás a bolo jasné, že jeho žiadosť nebola opodstatnená pre kompetentné orgány, ktoré sa venovali tomuto postupu. Všetky tieto dôvody musia samozrejme aj e, kontrolovať sudcovia počas celého postupu. Bolo by nepriateľné na základe princípu efektívneho odvolania ak by sa luxemburské právo interpretovalo tak, že nie je možné atakovať rozhodnutie o žiadosť urychleného konania v žiadnom prípade nemalo by to byť e, problémom pre podanie ďalšieho odvolania. A táto podmienka sa musí naozaj kontrolovať. Rozhodnutie o urychlenom konaní Súd sa potom venoval ešte ďalším dvom procedurálnym problémom. Termín odvolania je dva týždne v urýchlenom postupe a jeden mesiac v normálnom postupe. Ale to tiež závisí od okolností. Či táto lehota je postačujúca a Národný súd sa musí overiť, či v konkrétnom prípade je 15 dní, teda 2 týždne, postačujúce na to, aby odsúdený formuloval odvolanie ale je tu veľký záujem nielen orgánov členských štátov, ale aj žiadateľov o ochranu, aby sa príjmali rýchlo rozhodnutia. Takže súd e, pozitívne pristupuje k tomu e, rýchlemu rozhodovaniu. A aby existovala len jedna inštancia na odvolania, tak to vôbec nie je protirečivé tomu právu na odvolanie. Je potrebné, aby bolo uchované právo na prístup e, k súdu Mám ešte čas, pýta sa rečnička, alebo môžem ešte pár minút. No, už som skončila. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chceme vyčleniť trochu čas na to, aby sme ešte na konci mali priestor pre otázky a tam by ste potom možno proste som odpovedí mohli doplniť to, čo ste nestihli vo svojom hlavnom vystúpení. Teraz by som dala slovo pánovi Sergevi Bodartovi, ktorý bude hovoriť o rôznych formách interpretácie v jednotlivých členských štátoch, ktoré viedli k rôznym mieram prístupu k efektívnemu nápravnému opatreniu. Merci, madame la présidente. Euh, Ďakujem pekne. Začnem praktickou informáciou na rozdiel od predrečníkov. Nezastupujem žiadnu organizáciu ani inštitúciu a teda samozrejme som, ani sme nepublikovali žiadnu správu, ale hovorím v mene mojej osobnej skúsenosti a predsedu organizácia jurisdikcie, ktorá mala za cieľ poskutovať to efektívne nápravné opatrenia žiadateľom o azyl. Rád by som upozornil na problematiku, ktorú som musel riešiť v mojej krajine. A to bola potreba začleniť možnosti efektívneho nápravného opatrenia do harmonizačného procesu, hlavne ak tento proces bol jednou z podmienkou vytvorenia spoločného európskeho azylového systému. Keď hovoríme o harmonizácii, tak o čom vlastne hovoríme? No je to veľmi jednoduchá myšlienka, aby jedna jediná žiadosť o azyl mala rovnaké šance úspechu, nezávisle od krajiny, kde bola podaná. Keď hovoríme o efektívnom nápravnom opatrení, myšlienka je tiež relatívne jednoduchá. Princíp vychádza z článku 47 charty všetky individuálne rozhodnutia, ktoré zamietajú žiadosť o azyl, tak je možné sa k ním odvolať u nezávislého súdu. Ale vieme, že je toľko nezávislých súdov, koľko je členských štátov, ale je ich oveľa viacej, pretože v mnohých krajinách Kompetencie v azylovej problematike sú pridelené tribunálom, ktoré sú decentralizované alebo sú zložené z viacerých komôr, ako je to napríklad v Belgicku. Máme síce jednu jurisdikciu, ale rieši sa to vo viacerých súdoch a na čele je 30 sudcov, ktorí rozhodujú o azylovej problematike. Teda je tu možnosť 30 rôznych e, judikatúr. Samozrejme, e, že našim záujmom je, aby tie, roz, aby tie, juriz, tie judikátory neboli rozdielne, ale nie vždy k tomu dochádza. Je to veľmi dôležitá otázka v azylovej politike a sekcii. Prečo? Lebo je tam prevažujúca váha interpretácií toho, ako sa, ako sa interpretuje právo. A keď hovoríme o interpretácii, tak to je vlastne subjektivita. Táto subjektivita vychádza z toho, akým spôsobom zadefinujeme dôvody, len veľmi ťažko môže žiadateľ o azyl predložiť jasné dôkazy, že bol prenasledovaný. A žiadateľ o azyl, ktorý prichádza s dôkazom, E, že bol prenasledovaný vo svojej krajine, tak už to vyzerá dosť e, nedôveryhodné. A to je aj prvá reakcia e, orgánu, keď je konfrontovaný s niekým, kto predklada takýto dôkaz, pretože obvykle neexistujú dôkazové prvky a keď ich aj máme, nie sme si istí, či sú autentické. A obvykle ani nemáme spôsob, ako by sme overili preukaznosť týchto dôkazov, tak ako môžeme postupovať, aby sme urobili ten postup dôveryhodnosti dôkazov? To je veľmi subjektívna otázka naozaj. Či už tomu veríme alebo nie, ale veľa žiadostí sa zamieta na tomto základe. Dnes sme to hovorili o veľmi krásnych princípoch, ale ja vám naozaj poviem, že v mojej praxi a z mojich osobných skúseností asi 20 rokov väčšina rozhodnutí o zamietnutí žiadosti, ktoré som videl, tak to boli rozhodnutia, pretože sa jednoducho polo, že dotyčnému neveríme. A ten aspekt dôveryhodnosti v azylovej, v azylovej politike prináša aj to, že tá subjektivita vstupuje aj do ďalších oblastí, pretože sa aj tam používajú veľmi subjektívne koncepty. Vieme, že ženovský dohovor hovorí, že utečenec je tá osoba, ktorá sa obáva, že bude prenasledovaná, ale obava či strach to je niečo veľmi subjektívne, ale dôvody sú objektívne alebo subjektívne, ale keď máme odôvodnený strach, alebo je tam odôvodnený strach, táto definícia tiež závisí od toho, kto rozhoduje. A keď sa tu hovorí o subjektivite, ktorá je vlastne súčasťou tohto systému. A ako, aká je výzva toho efektívneho nápravného opatrenia? Nebudem tu hovoriť o interpretácii konceptu práva a tak ďalej, ale v praxi hlavnou výzvou je aby sme vysielali koherentné posolstvo tým, eh, ktorí rozhodujú v prvej inštancii v rámci jednej krajiny a nie je to vôbec také jednoduché, ako sa môže zdať. Koherentné posolstvo aj v rámci krajín EÚ, pretože o tom tu dnes hovoríme, a tiež koherentné posolstvo v zmysle harmonizácie administratívnej praxe, ktorá už prebieha, či už to bude v rámci toho Európskeho azírového kurikula alebo iných inštancií Sudca samozrejme bude overovať, čo sa rozhodlo na tejto úrovni, ale tie odvolacie inštancie potrebujú také informácie alebo také posolstva, ktoré nebudú protirečivé. A ako by sme to mali dosiahnuť? No ja nemám zázračné riešenie, ale z mojej skúsenosti je niekoľko základných pravidel, ktoré by sa mali aplikovať. Poprvé, jasne zadefinovať úlohu administratívy a sudcu. Musíme fungovať tak, aby sme mali schému integrovanej kvality v práci sudcu a v tejto schéme nemá význam, aby sudca znovu robil prácu, ktorú už urobil alebo mala urobiť tá prvá inštancia. Druhá silná myšlienka formalizovať praktické spôsoby analýzy v prvej inštancii. Táto formalizácia je jednou z podmienok, aby sme sa dostali z tej tyranie subjektivity, aby sme mali určitú formalizáciu, aby tu bola nielen dobrá vôľa, tá nestačí, nejaká minimálna, nejaké minimálne soft law, aby sme boli schopní racionálne zanalizovať dôveryhodnosť vyjadrení a dôkazov. Táto formalizácia je dôležitá, aby sme v tej druhej inštancii mohli formalizovať modely kontroly práce sudcu a aby aj sudca mohol kontrolovať, mohol vypracovať svoju, e, robiť svoju prácu, aby mohol byť čo najobjektívnejší. Zhrnutím ako to, čo sa v praxi aplikuje, sústrediť do legislatívy. A taká ikonoklastická otázka, hlavne keď e, to prichádza z úst bývalého predsedu administratívneho sudcu. Kto vlastne bude kontrolovať kontrolóra? Sudca kontroluje administratívu. Dobre, v poriadku, ale kto kontroluje sudcu? Vo väčšine krajín je to jednoduché to je, e, obvykle ho kontroluje sudca vyššej inštancie, však máme tam nejakú administratívnu e, hierarchiu, pyramídu, ale ja nie som presvedčený, že v azylovej oblasti je táto pyramída dobre účne zorganizovaná vo všetkých krajinách, ale to je len čistá hypotéza. Ale som si istý, že na úrovni EÚ táto pyramída je predelená. Existuje množstvo maličkých pyramíd v jednotlivých krajinách, ale nemáme ten vrchol. A čo by sme mohli položiť ako otázku Európskemu súdnemu dvoru, aby sa nám podarilo dosiahnuť určitú unifikáciu, ale nemôžeme skonštatovať, že máme kontrolu, absolútnu kontrolu v konformite, v správnosti rozhodnutí vo všetkých krajinách. môžeme uvažovať o nejakých vnútorných kvalitových kontrolách, tak ako sa robí v administratíve aj na súde, ale to všetko je otvorená otázka, lebo tam je potom problém nezávislosti e, sudcov. A táto dimenzia e, veľmi, ťaž, veľmi stiažuje možnosť kvalitovej kontroly na tejto úrovni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nuž a teraz si vypočujeme vystúpenie doktora Nela Falzona, ktorý bude hovoriť o de facto problémoch. Problémoch, na ktoré narážame v realite pri prístupe k efektívnemu nápravnému prostriedku v rámci v rámci práve Európskej únie. Príjemné popoludne, dámy a páni. V prvom rade by som sa poďakovať výboru LIBE za pozvánku a predniesť svoju prezentáciu na tom dôležitom vypočutie. To vypočutie, ktoré sa, ktoré sa deje počas veľmi kľúčového momentu v rámci spoločného systému udelovania azylu. Z našej perspektívy v teréne, ako mimovládne organizácia a právnici, ktoré pracujú s azylantami a utečencami, vidíme súčasnú fázu ako fázu, ktorá prináša veľa potenciálu, ale aj veľa rizik. Potenciál posilniť úrovne ochrany a prístupu k ľudským právam sú ale príliš blízko k tomu, že môžeme spôsobiť to, že azyl v Európskej únii bude čisto posudzovaný z pohľadu bezpečnosti a ochrany hraníc a čoraz vyššieho negatívneho sentimentu verejnosti. Práve z tohto pohľadu by som rád pristúpil k tomuto vypočutiu. Je definitívne veľmi užitočné, aby sme analyzovali právo na prístupu k efektívnemu opravnému prostriedku a jeho formuláciu v rôznych právnych nástrojoch a súdnych judikatúrach. Ale zároveň bolo veľmi užitočné občas odstúpiť od týchto technických rokovaní a pochopiť, aké sú skutočné dopady smernice a aké sú štandardy v prípade azylantov, utečencov a ľudí, ktorí s nimi pracujú a pracujú pre nich. V mojej prezentácii by som sa rád spýtal otázky, kde je prístup k efektívnym nápravným prostriedkom dôležitý, aké sú denodenné výzvy, ktorým čelíme pri prístupe k takýmto nápravným prostriedkom v rámci medzinárodného kontextu ľudských práv. Prístup k verejným e, opravným prostriedkom bol definovaný ako spôsob e, pre posilnenie práv ochrany ľudských práv v akýkoľvek podobe môžu byť zabezpečené v domácom právnom systéme. Niekoľko e, judikatúr z národných a medzinárodných inštitúcií definulo základné kritéria, ktoré poznáme. Sumárne, akýkoľvek efektívny nápravný prostriedok musí byť rýchly, efektívny v praxi aj v teórii, prístupný, nezávislý a nezaujatý musí byť vykonateľný a musí viesť k tomu, že dôjde k zabezpečeniu alebo napraveniu situácie z pohľadu ľudských práv. Z európskej perspektívy právo na efektívny napravný prostriedok sa nachádza v článku 47 základnej charty práv. Európsky súdny dvor častokrát opakoval, že to je základný princíp, ktorý sa nachádza v komunitárnom práve a vyplýva z e, ústavných tradícií jednotlivých členských štátov, ktorý bol e, vsunutý do článkov 6 a 13 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ten, samozrejme, dôležitosť judikatúry Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva definuje charakter a rozsah tohoto právo, práva a je posilnený blízkosťou Európskej charty k dohovoru. Prípadné pristúpenie Európskej únie k dohovoru len posilní toto puto. Pozri, dajme si ale kontext k tomu, čo znamená prístup k efektívnemu nápravnému konaniu. Pozrieme sa na tie scenáre, ktoré sú relevantné pre dnešné vypočutie. Prehľad jednotlivých azylových nástrojov ukáže, že presný pocit pre presný pojem e, právo na skutočný napravný prostriedok je v prvom rade používaný v kontexte azylovej procedúry. Kapitola 5 procedurálnej smernice hovorí rôzne, o rôznych rozhodnutiach, na základe ktoré členské štáty majú povinnosť poskytnúť právo na efektívny napravný prostriedok pred súdom alebo tribunálom. To sú otázky prípustnosti, hraničné otázky a zároveň rozhodnutia ďalej nepreskúmavať následné žiadosti. Táto kapitola hovorí aj o časových harmonogramoch a obmedzeniach, v rámci ktorých malo byť prijaté rozhodnutie rozhodnutia druhej inštancie. Ako vieme, v súčasnosti prebiehajú diskusie o návrhu komisie doplniť procedurálnu smernicu. A preto nechcem hovoriť o týchto návrhoch v súčasnosti. Hoci je pravdou to, že v procedurálnej smernici nájdeme špecifickú formuláciu prístup k efektívnemu nápravnému prostriedku. Je tu mnoho ďalších eh, miest, kde sa hovorí o dôležitom prístupe, eh, najmä z pohľadu azylantov, ktorí sa uchádzajú o ochranu v Európskej únii. Vo všetkých týchto situáciách azylanti čelia rozhodnutiam, ktoré príjmajú vládne orgány, rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú jeden alebo viac aspektov ich života. Dôležitosť počerkovania týchto situácií spočíva v potrebe zabezpečiť právo na prístup, napadnúť tieto rozhodnutia v rámci, ktorý bude viesť k efektívnemu systému systému nápravného konania. Výzvy začínajú už veľmi rýchlo, častokrát ešte pred prístupom na európske územie, ale predtým, ako bol autorizovaný. Rozhodnutia individuálne alebo kolektívne brániť azylantom pri prechode cez hranicu vytvárajú priestup pre adekvátne posudzovanie e, azylantov a zároveň sú chránené Európskou chartou. Prísne hraničné kontroly a zároveň aj extrateritoriálne kontroly sú príkladom takýchto, takýchto citlivých situácií, rovnako ako aj opatrenia, ktoré sú vykonávané na voľnom mori z pohľadu členských štátov, ktoré konajú voľne alebo v rámci spoločných operácií a patrol. Samozrejme, e, Frontex ako aj e, nedávne závery Human Rights Watch vstupujú do tohoto svetla. Častokrát to je bez akékoľvek kontroly, bez akékoľvek e, práva na prístup k právnikom alebo k súdom. Ako môžeme vykonať e, takéto opravné, nápravné opatrenie? Ako náhle je podaná žiadosť, tak sú oficiálne pokrytí smernicou o príjmaní azylantov. Prístup k nápravnému efektívnemu konaniu je v tomto smere tiež dôležitý ide o to, ako sa zaoberá, ako budeme zapodievať sa s týmito azilantami. Zadržiavanie nie je zakázané. V kapitole 3 členské štáty môžu stiahnuť alebo obmedziť eh, podmienky zadržiavania. Kapitola 5 e, spomína aj možnosť odvolania sa na rozhodnutia, ktoré súvisia s priamými benefitmi, ale je tam príliš veľa praktických obmedzení. Aký typ informácií poskytujeme uchádzačom o azyl ohľadom rozsahu ich práv na základe smernice? Sú informovaní o možnosti odvolať sa k rozhodnutiu e, na ohľadom materiálnych podmienok? A ak sú informovaní, bola táto informácia poskytnutá písomne alebo nejako inak? aký jazyk bol použitý pre odovzdanie tejto informácie. Štandardná fráza používaná e, sa nachádza, e, musí nachádzať v, informácii, v jazyku, ktorému môžu rozumieť. Takisto sa to týka aj úradných informácií o právach, odvolacom konaní. To musí byť poskytnuté e, písomne, ale častokrát to je len v minimálnom počte jazykov. Ako sme videli v prezentácii skôr, tieto metódy efektívne vyčlenujú veľký počet e, negramotných osôb alebo osôb, ktoré jednoducho nehovoria jazykom, ktorý údajne majú rozumieť. To by mohlo byť ďalej prenesené do situácie, kde azylanti sú zadržiavaní um, počas celého alebo čiastočne počas celého konania. Um, podmienky uh, zadržiavania sú častokrát uh, forma izolácie. Prístup k efektívnemu nápravnému konaniu a izolácia bránia k efektívnemu využívaniu tohoto práva. Aké možnosti výmeny informácií sú možné nad rámec zádržného centra? Aká je úroveň prístupu mimovládnych organizácií a právnikov do centra? A je možné, aby zadržiavané osoby vedeli, a zároveň kontaktovali súkromnú právnu službu, ako, je, ako zadržiavaná alebo negramotná osoba zo Somálska alebo Afgánska alebo mladiství, ako môže vyplniť údaj, nevyhnutné formuláre v rámci povinných termínov, aby e, nebola hrozená kvalita a povaha e, podmienok zadržiavania. Mladiství a zraniteľné osoby samozrejme čelia ďalším rozhodnutiam, proti ktorým by sa mali môcť odvolať. Rozhodnutia o posudzovaní veku alebo rozhodnutia, ktoré e, vytyčujú alebo pomenovávajú zraniteľnosť osôb, sú príjmané administratívnym orgánom orgánom, ktorý môže, ale nemusí mať kompetenciu a expertízu, ktorá je nevyhnutná na to, aby vykonávali svoju prácu. Keď takéto rozhodnutia znamenajú aj uvoľnenie zo zadržiavania alebo prístup k špecializovaným podporným službám, tak dôležitosť práva na efektívne nápravné konanie a možnosť e, od napadnutia údajných nespravodlivých rozhodnutí a je tu aj niekoľko ďalších rozhodnutí, ktoré, ktoré napadli právnice alebo mimovládne organizácie kvôli tomu, ako ako reagovali jednotlivé štátne orgány. Tieto procedúry eh, častokrát dávajú príliš veľkú moc štátnym orgánom. Právomoci, ktoré môžu obmedziť aj e, možnosti pri odvolacom konaní. Tie sú časovo, časovo náročné a vznechúcujúce. Opäť, e, požiadavky na informácie by mali byť e, zabezpečené v jazyku, v ktorom, v ktorý by údajne žiadatelia mali rozumieť. Prístup k dokumentácii zo strany žiadateľa, jeho alebo jej právnikom je je, podmenený podmienkami, ktoré môžu viesť k rôznym hĺbkovým skúmaniam a vypočúvaniam. Odkazy by mali byť zabezpečené zabezpečené v rovnakých podmienkach v rámci dokumentácie, ktorá je využívaná pri posudzovaní žiadosti, vrátanie ehm, informácií z krajiny pôvodu a rovnako ako aj poznatky expertov ohľadom dokumentov a ich autenticite. V tomto kontexte veľmi e, je nemožné pochopiť e, dôležitosť e, toho, aby, aby odvolacie konanie malo automaticky suspenzívny efekt. Ehm, keď čelíme možnému príkazu na, na premiesnenie alebo na vyhostenie, tak uchádzač o azyl by mal byť chránený pred reformou, pred vyhostením v rámci odvolacieho konania akákoľvek, akákoľvek formulácia, ktorá by obmedzovala alebo znižovala túto ochranu, zvyšuje pravdepodobnosť, že daný žiadateľ bude vystavený zneužívaniu a obmedzovaniu svojich ľudských práv. Ďalší scenár sa ukazuje ako nevyhnutný v rámci Dublinu 2 pri presunie z jedného členského štátu druhého teraz známy prípad MSS eh, dal na väčšie svetlo na efektivitu tohoto súčasného odvolacieho konania a v rámci eh, dublinského systému. MSS bol vystavený za obchádzaniu, ktoré protirečilo s európskym dohovorom. Je veľmi problémové, aby e, suspenzívny efekt e, Dublinu, Dublinu 2 nebol automatický, ale bol ponechaný v rukách súdu alebo kompetentného orgánu, ktorý dostáva odvolanie. A to len v prípade, ak to umožňuje národná legislatíva. E, na základe nášho nového, nových poznámkov ostatní občania by nemali byť zaobchádzaní na základe rovnakých štandardov. Malo by tu byť lepšie uznávanie zabezpečenia práva na prístup k efektívnemu nápravnému prostriedku. Opäť by sme mali otvoriť isté otázky, ktoré sa objavili už skôr akým spôsobom e, človek, ktorý čaká na Dublin 2, ako je informovaný o možnosti napadnutia tohoto rozhodnutia. Je vôbec možné, aby vedel identifikovať právnika, ktorý mu chce pomôcť a ktorý chce iniciovať e, takéto nápravné konanie. A opäť, e, zadržiavanie je veľkým negatívom v celých týchto situáciách. Podobne aj v mnohých situáciách sú azylanti zadržiavaní na letiskách alebo iných neprístupných lokalitách, ktoré obmedzujú ich možnosti prepravy. Ako efektívne môže byť akékoľvek nápravné konanie v takýchto podmienkach? A v krátkom čase, ktorý mám k dispozícii, som sa pokusil urobiť veľmi rýchly zoznam rôznych scenárov, v rámci ktorých azilanti sú predmetom administratívnych rozhodnutí pokúšam sa, sa počerknúť skutočnosť, že prístup k efektívnemu nápravnému konaniu by nemal byť len obmedzený na obmedzený prípad azylantov, ale mal by byť zabezpečený na základe e, všetkých situácií a vo všetkých scenároch. Sú samozrejme mnohé ďalšie oblasti, ktoré by sme mohli spomenúť, kde prístup k efektívnemu nápravnému alebo účinnému nápravnému prostriedku je definovaný ako e, otázka napríklad zjednocovania rodín alebo všeobecný prístup k iným občianským, politickým, ekonomickým, sociálnym a kultúrnym právam. Ale v mene krátkosti alebo v duchu krátkosti sa obmedzím len na tie situácie, ktoré som eh, spomenul ešte minúta. Základná myšlienka nie je len predstaviť základný zoznam víziev, ale aj nájsť možné odpovede. Odpovede z perspektívy praktického človeka a neziskovej organizácie. Z našej perspektívy my rozhodne prvorade eh, argumentujeme pre implementáciu všeobecných kritérií, ktoré boli spomenuté skôr. Eh, Vrátanie definície účinného nápravného prostriedku, ktorá, ktorá je všeobecne účinná ale v duchu komplementarity a kompletnosti by sme radi posilnili aj, kom, aj horizontálny aspekt. A tu mám svoje posledné tri body. Účinným používaním existujúceho nástroja financovania a partnerstva tiskovými organizáciami by nemali byť žiadne výhovorky pre neposkytnutie informácií, ktoré sú jasné, pochopiteľné a ktoré berú do úvahy lingvistické a kultúrne zloženie azilantov. Právnici a mimovládne organizácie, ktoré poskytujú asistenciu azilantom, by mali mať plný prístup e, k azilantom a zároveň všetkým materiálom, ktoré sú používané pri posudzovaní situácie. To nie je len v kontexte e, azylového konania, ale aj e, posudzovania veku, dublinských návratov, e, zadržiavania a tak ďalej. Všetky entity, ktoré sú zodpovedné za príjmanie takýchto odvolaní, či už sú súdne, polosúdne, kvázisúdne, tak tí by mali mať adekvátnu technickú expertizu, ktorá je nevyhnutná preto, aby mohli vykonávať svoje funkcie. V tomto svete úsilia ako napríklad European Asylum Curriculum a ďalšie aktivity by mali byť eh, vykonané EASom a nemali by byť zamerané len na orgány posudzovania azylu, ale aj na rozhodujúce orgány. Ďakujem veľmi pekne a možno, by, možno e, môžete zodpovieť, zodpovedať ďalšie veci po konci e, tohoto e, bloku. Bez ďalšieho meškania dám teraz slovo pánovi Den Heerovi, ktorý, ktorý bude hovoriť o praxi ktorý bude hovoriť o problematike zadržiavania utečencov na mori. Takže vypočujeme si praktický pohľad niekoho, kto má konkrétnu skúsenosť. Uh, uh, Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma pozvali uh, na <clears throat> toto vypočutie a že ste mi umožnili predniesť túto prezentáciu. Ďakujem vám. Chcel by som hovoriť o trošku inej otázke, ale takisto sa týka účinných opravných prostriedkov a hlavne e, eh, samotného prístupu. Teraz budeme hovoriť o <clears throat> kontrolách na mori a hlavne eh, v nadväznosti na prístup k azylovému postupu. Samozrejme, že Európska únia sa zaoberá touto otázkou, hlavne tá otázka nad nami ešte stále vysí, že ako vlastne sa má chápať Ehm, <clears throat> takéto azylové právo v nadväznosti na eh, kontroly na hraniciach. Väčšina z vás v podstate asi súhlasí s tým, že toto sú veci, ktoré neboli ešte doriešené. Samozrejme, že prišlo k istému vývoju, pretože rada vlastne prijala minulý rok isté um, opatrenia v nadväznosti na Frontex a pred um, Európskym súdnym dvorom prišlo k istému rozhodnutiu, tým pádom boli predpísané isté postupy, ktoré by sme mali dodržiavať. A takisto samozrejme Európsky parlament chce pozmeniť e, šengenský e, kódex týkajúci sa hraníc a to znamená vlastne aj e, kontroly na mori. A je to naozaj veľmi komplikované pre zákonodárcu EÚ hovoriť o takýchto Um, morských kontrol, teda kontrolách na mori a Schengenský um, hraničný kódex vlastne um, dáva možnosť naozaj začať vykonávať isté akšie kroky. O čom vlastne presne hovorím? čo sú podľa mňa tie kľúčové záležitosti, ktoré je potrebné e, riešiť. Predovšetkým procesné normy, aké sú tie garancie, ktoré platia v nadväznosti na takéto kontroly na mori a predovšetkým ide samozrejme o transparentnosť a táto potreba e, vyjasniť si tieto veci e, je v podstate hlavne podmienená kritickou správou výboru pre zabraňovanie mučeniu a samozrejme aj rozsudkom v prípade Hirsi e, proti Taliansku. A v prípade e, Hirsi proti Taliansku e, tam v podstate očakávame konečné rozhodnutie. Talianské zatlačenie Uh, utečencov späť do Líbie. To bolo niečo, čo bolo spojené s líbijskou krízou, ale samozrejme, že tam boli aj iné takéto problémy v nadväznosti na <clears throat> kontroly, napríklad v Španielsku a tak ďalej, ktoré africké krajiny, ktoré o ktoré ide. Nikto vlastne presne nevie, aký je právny základ takýchto kontrol, akým spôsobom sa vykonávajú a že či by sa to vlastne malo takto robiť, pretože to e, v podstate spadá pod spoločnú legislatívu EÚ a tým pádom by mal byť istý dohľad nad tým, čo sa deje v nadväznosti na to, čo, na čom sa dohodli Európske, e, štát, členské štáty Európskej únie e, voči tretím krajinám. Najprv by som chcel povedať niekoľko slov o procesných normách a ako sa rada rozhodla riešiť túto otázku <clears throat> nadväznosti na osoby, ktoré sa nájdu na takýchto plavidlách, ktoré sú zadržané na mori. <clears throat> Rozhodnutie rady e, v prípade Norman e, pravdepodobne Európsky súdny dvor približne e, v priebehu niekoľkých mesiacov vlastne tento rozsudok už zverejní. Samozrejme, že e, toto rozhodnutie rady celkom jasne hovorí, že musíme vlastne rešpektovať zásadu non-reforma. A samozrejme, e, že e, vidíte to na tomto diapozitíve ide vlastne o sledovanie. A samozrejme, že pokiaľ ide o takéto sledovanie hraníc, môžeme zadržať osoby, môžeme ich e, uväzniť, môžeme ich poslať späť do krajiny, od ktorej prišli, môžeme ich poslať do tretej krajiny. Všetko toto sa považuje za sledovanie hraníc a v nadväznosti na procesné garancie, ktoré vlastne migrantom e, zaručujeme, nenájdete tam nejaké takéto záruky, pretože e, všetko toto sa vlastne deje pod tou nálepkou sledovania e, hraníc. Nie sú tam nejaké procesné záruky a zas na druhej strane, pokiaľ ide o kontroly na hraniciach, tie sú e, veľmi prísne regulované a žiadne e, z týchto e, procesných garancií záruk vlastne neplatí, pokiaľ ide o e, takéto kontroly, ktoré sú vykonávané na mori. Uvidíme, že či súd bude súhlasiť so mnou, že keď kontrolujete osoby, keď kontrolujete identitu týchto osob, že ide vlastne o kontrolu na hranici. A ako náhle takúto osobu pošlete, v podstate späť e, do nejakej tretej krajiny, tak v tom prípade je to vlastne vrátenie tejto osoby, prípadne ak e, v podstate e, uväzníte takúto osobu, respektíve ju umiestnite do nejakého záchytného tábora, to všetko by malo vlastne spadať e, pod šengenský e, kódex a tým pádom aj pod smernicu o navrátení. E, dostávam sa tým pádom k prvému odporúčaniu, respektíve k otázke, či takéto operácie, ktoré sa vykonávajú na mori, či sa v podstate môžu klasifikovať podľa zákona EÚ ako sledovanie hraníc. Ak tá odpoveď znie nie, tak v tom prípade by mali platiť ochranné opatrenia a toto by sa malo e, vlastne e, na, toto by malo nadvezovať na návrh, ktorý momentálne bol predložený parlamentu ak by táto odpoveď znela nie, pretože tam samozrejme ide vlastne o kontroly hraničné, aj ak takáto kontrola sa vykonáva na mori. Druhé odporúčanie sa týka, tak povediať, tajného charakteru všetkých týchto dohôd ak sa nemýlim, Španielsko uzavrelo so šiestimi alebo siedmimi africkými krajinami, Taliansko s Líbiou niekoľko protokolov uzavrelo v nadväznosti na hraničné kontroly a v apríli, po tom, čo sa stalo v Tunisku, nová takáto dohoda bola uzavretá medzi Talianskom a Tuniskom a e, išlo tam vlastne udelovanie humanitárnych víz a osoby, ktoré prišli po istom dátume, tie sa mali vrácať späť do Tuniska a Tunisko ich malo príjmať. A v tejto dohode je aj kapitola o spoločnej kontrole hraníc. Ide tam o plavidlá a kvázi plavidlá a tak ďalej. Toto sú všetko e, dohody, ktoré sú pre Európsku úniu veľmi dôležité. Aj tie dohody, ktoré boli uzavreté medzi Španielskom a africkými krajinami. Ja si myslím, že by mal byť nejaký dohľad nad e, takýmito dohodami. Komisia navrhuje e, tzv. spoločné hraničné prechody a potom by komisia v podstate mohla kontrolovať, že či naozaj toto e, je v súlade e, s ustanoveniami Schengenského kodexu. Takže je to vlastne istý návrh, mohlo by sa to považovať za e, povinnosť, že vlastne všetky e, takéto kontroly, ktoré sa budú diať, čokoľvek, čo sa týka kontroly alebo sledovania hraníc, že všetky takéto osoby všetky takéto zadržané osoby, respektíve všetky takéto prípady by sa mali hlásiť komisii. Bol by to prvý krok e, v nadväznosti na možnú transparentnosť pretože to máme veľmi málo času, tak samozrejme, že pošleme ešte aj notu vášmu výboru a je to samozrejme aj na webovej stránke v nadväznosti na tie návrhy, ktoré predostierame. Veľmi pekne vám ďakujeme a ďakujeme vám aj za tie návrhy, za tie odporúčania, ktoré ste nám ako zákonodárcom predložili. Ja si naozaj myslím, že je veľmi dôležité pozrieť sa na tieto bilaterálne dohody členských štátov s tretími krajinami a takisto, pokiaľ ide o pána Falzona, chcela by som sa dotknúť aj jeho prezentácie. Takisto je veľmi dôležité, keď navrhujeme legislatívu, uvedomovať si vlastne, čo za tými slovami stojí, aká je tá realita a že či sa tieto veci dajú presadzovať v reáli. Takže bohužiaľ musím vám povedať, že máme 5 minút na otázky. Nech sa páči. Pán Buzutil. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Chcel by som sa poďakovať a pogratulovať všetkým rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie. Chcel by som položiť otázku poslednému rečníkovi, pánovi Hejerovi, ak som dobre pochopil, e, z Majersového výboru. Vy v zásade vlastne predkladáte tú argumentáciu, že v priebehu o takejto akcie na mori ešte stále musíte garantovať aj túto zásadu non reformant, čo je v poriadku, pretože ja si naozaj myslím, že nie je sporné, že by v týchto prípadoch e, sa nemali chrániť právo ľudí na azyl. Ale vy sa pozeráte na to, že toto sú nezákonné cesty, to znamená, že ide vlastne o páchanie trestných činov, ide aj o pašovanie osôb a o obchodovanie s ľuďmi. A v tomto momente v podstate je potrebné e, všetky tieto veci e, zachytávať. A ak v takýchto prípadoch týchto ľudí um, presuniete do Európy, tak v zásade um, napomáhate obchodovaniu uh, s ľuďmi. Ja samozrejme súhlasím plne uh, s tým, že je potrebné naozaj garantovať uh, právo na azyl. Celkom určite by sme to nemali robiť takým spôsobom, ale uh, akým sa stávame vlastne uh, komplicmi uh, spolupáchateľmi v nadväznosti na istú trestnú činnosť, pretože niekto sa chce dostať do krajiny, e, požiada o azyl a my mu tento azyl už udelíme. A iná vec je, že sledujeme e, aktivitu, ktorá je nezákonnou činnosťou a my sa staneme vlastne spolupáchateľmi e, v tom tej súvislosti, že vlastne e, v mene istých zásad udelujeme e, azyl. Áno, absolútne súhlasím. Toto je obrovská dilema a hovorím e, ako právnik a nie ako politik, ktorý čelí takejto dileme, ale ako právnik vám musím položiť otázku, či si myslíte, že je správne robiť veci na mori, na hranici, ktorá je na mori, ktoré by ste nikdy nemohli robiť, keby išlo o hranicu, ktorá je niekde e, na e, nejakom hraničnom prechode. A <clears throat> sú tu isté procesné garancie a všetky veľmi prísne pravidlá, ktoré boli stanovené v šengenskom zhraničnom kódexe. A tam je presne popísané, ako sa kontroluje a sleduje hranica. A toto e, je záležitosť, ktorý, ktorú bude brať do úvahy aj Európsky súdny dvor. Takto sa bude pozerať na šengenský hraničný kódex, keď musíte strážiť hranicu tú hranicu jednoducho môžete posunúť o niekoľko kilometrov na tom mori a v tom prípade už to vlastne predstavuje úplne inú situáciu. Ja častokrát e, vlastne čelím tejto dileme, že či naozaj by sme nemali poslať takúto osobu naspäť do e, krajiny pôvodu, respektíve či vlastne môžeme dovoliť takejto osobe v nadväznosti na azylový e, postup, umožniť mu toto. Ja sa naozaj pozerám na to ako právnik a z hľadiska e, ľudských práv, akým spôsobom pristupovať k takýmto veciam. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité počiarknúť, že žiadatelia o azyl samozrejme um, aj využívajú legálne uh, spôsoby na hr- hraniciach um, a prípadne na letisku a tak ďalej a potom žiadajú o azyl a nehovoríme, nespochybujeme v takomto kontexte túto možnosť požiadať o azyl, ale v tomto kontexte hraníc na mori. Vieme samozrejme veľmi dobre, že mnohí e, žiadatelia budú využívať aj nezákonné prostriedky, pretože sú to veľmi prísne opatrenia takmer je nemožné, aby Somálčan sa dostal do Európskej únie, respektíve Afgančan alebo Irančan. Veľmi, veľmi ťažké je pre túto skupinu ľudí dostať sa, mať nejaký prístup na územie EÚ. A samozrejme, že my jednoducho uznávame takúto potrebu ochrany, pretože e, zabraniť im e, vo vstupe to nie je riešenie, pretože v tom prípade v podstate čelíte takej situácii, že pravdepodobne sa porušujú ľudské práva. Ďalšie otázky, prosím. You want to say something? Chceli by ste niečo povedať? V poriadku, tak v tom prípade vám veľmi pekne ďakujeme. Ďalšia časť tohto vypočutia začne hneď teraz. To je e, tá časť, ktorá sa vlastne venuje sankciám a ďakujem veľmi pekne e, všetkým účastníkom. Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos... Budeme hneď pokračovať. Do obeda aj po obede toto vypočutie je veľmi dôležité, aby sme v budove Európskeho parlamentu podnietili riešenie e, rady a rokovanie medzi radou v zastúpení polského predsedníctva a medzi nami aby sme dosiahli čo najrychlejšie riešenia v azylovej problematike. A hneď dám slovo pani Tine Aketoft. No ja to nemôžem vysloviť, ospravedlňujem sa. Členka Rady Európy pre migráciu, utečencov a obyvateľstvo parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Nech sa páči. Gráci. Ďakujem pekne. Moje meno je Aketoft. Uvedomujem si, že je ťažké toto meno vysloviť dokonca aj vo Švedsku. Nuž, e, aj po dnešnom dopoludní som rada, že v mene Rady Európy a parlamentného zhromaždenia tu môžem byť a že mám príležitosť pred vami vystúpiť a zároveň e, apelovať na spoluprácu v tejto veľmi dôležitej otázke, ktorá sa dotýka nás všetkých. Všetci sme, e, či už sme členmi Európskej únie alebo nie. Mimoriadne ma zaujíma táto téma z troch dôvodov. Prvá je, že som členkou ad hoc podvýboru parlamentného zhromaždenia, ktorý sa zaoberá e, príjmaním veľkého počtu utečencov a tento rok sme navštívili Lampedúzu, turecko-sírskú hranicu, e, Grécko a tak ďalej. Takže viete aj mnohí z vás, že to je veľmi náročné. Druhá téma je tá, že vysporiadať sa s otázkou e, zadržiavania azylantov a migra- nepravidelných alebo nelegálnych migrantov je dôležitou prioritou už počas mnohých rokov. Je to jedna z absolútnych priorit, ktorú máme. A tretia téma je tá, že Rada Európy má svoje vlastnú sadu pravidel a štandardov, ktoré hovoria o zadržiavaní, ktoré sú záväzne tak pre Radu Európy, ako aj pre členské štáty EÚ treba povedať, že je tu systém monitorovania výkonnosti, k tomu sa vyjadruje Európsky e, dvor pre ľudské práva, CPT, Výbor pre ľudské práva a ďalšie. Otázka nelegálnych migrantov a azylantov je stále dramatickejšou témou počas posledných rokov. V Spojenom kráľovstve sa táto kapacita musela zvýšiť 10-násobne od začiatku 90. rokov. Vo Francúzsku sa zvýšila zo 739 ľudí v roku 2003 na 1734 e, ľudí v roku 2007 narastanie využívania zadržiavacích centier e, nie len kvôli nelegálnym migrantom a azilantom. Členské štáty stále viac sa rozhodujú zadržiavať a a umiestňovať e, zadržené osoby na dlhšie obdobia do e, centier. A treba povedať, že 6-mesačný e, limit ktorý je rozšíriteľný až na 18 mesiacov v rámci istých podmienok, to uľahčuje členským štátom a má to veľmi negatívny dopad. A chcela by som vyslať signál členským štátom, že dlhodobé zadržiavanie nie je akceptovateľné. Častokrát ako politici mm, sa častokrát zbytočne komplikujeme tieto témy. Keď to jediné, čo sa musíme sami spýtať, je to, či je naozaj nevyhnutné um, zavrieť také veľké počty ľudí a ak áno, tak či to je nevyhnutné na také dlhé časové obdobie. Odpoveď by mala byť jednoduchá, ale aj východiskový bod v rámci medzinárodného práva je jasný. Zadržiavanie malo byť poslednou možnosťou, nie prvou, nie druhou, ale poslednou na základe dohovoru o utečencoch roku 51. Azylanti by nemali byť zadržiavaní len na základe toho, že podajú žiadosť o azyl alebo kvôli eh, povahe nelegálneho vstupu do krajiny alebo prítomnosti v krajine. Nemali by sme zabudnúť na to, že e, zadržané osoby uchádzajú sa o azyl, nespáchali žiaden zločin. Sú zadržiavané v podmienkach, ktoré sú častokrát horšie, ako majú zločinci. Pán predseda, dámy a páni, po tomto úvode rada by som vám pripomenula tri základné princípy e, zadržiavania, ktoré vyplývajú z rezolúcie e, parlamentného zhromaždenia ohľadom zadržiavania azylantov a, a nelegálnych migrantov. Tieto princípy otvoria plnú diskusiu ohľadom víziev, ktorým čelíme pri tejto téme. Ako som už najprv hovorila, zadržiavanie malo byť posledným riešením. Najprv by sme sa mali nájsť alternatívy voči zadržiavaniu, skôr ako sa rozhodneme, či zadržiavanie je adekvátne ak zdržiavanie je zvažované, tak musí byť v súlade s medzinárodným právom, ktoré presne obmedzuje to, že kedy môže a nemôže byť použité. Väčšia jednoznačnosť možnosť, ale je nevyhnutná v oblasti medzinárodného práva. Po tretie, ak zadržiavanie je, na, na, je rozhodnuté, tak osoby mali byť zadržiavané v adekvátnych zariadeniach s aktivitami a podporou. Pevne verím, že ostatní rečníci zajdu do väčšej hĺbky k téme eh, rôznych alternatív voči zadržiavaniu, a hoci to je téma, ktorá si vyžaduje ďalšie preskúmanie a ďalšie vyjasnenie, dovolte mi ale povedať zo pár jednoznačných téz e, o tom, prečo dávať prednosť alternatívam. Na jednej strane to je finančný argument. Alternatívy sú jednoducho oveľa lacnejšie. V Kanade napríklad e, čísla ukazujú, že e, takýto program stojí 15 až 20 dolárov ročne, denne, pričom zadržiavanie stojí 65 dolárov denne nie je to len o ekonomike, je to aj o ľudskej, ľudských nákladoch. Utrpenie, ktoré sú vystavení ľudia v zadržiavacích centrách, je jednoducho príliš veľké a príliš tvrdé. Keďže som švedka, je pre mňa veľmi zaujímavé vedieť, že štokholmský program odkazuje najmä na potrebu pozrieť sa na otázku alternatív voči zadržiavacím centrám. Ale to je aj v súlade ako alternatíva k väzenskému zdržiavaniu, nie je to ako alternatíva k nelegulárnym nepravidelným migrantom. Opa- ospravedlňujem sa, že zaopakujem, opäť sa zdá, že my dávame prednosť e, radšej dávame prednosť tomu, aby e, sme títo, títo ľudí, že dávame prednosť zločincom pred ľuďmi, ktorí len prišli do inej krajiny, aby si našli živobytie. Ak teda ale si vyberieme zadržiavanie, musí byť v súlade s medzinárodným právom, medzinárodným dohovor o ľudských právach, e, hovorí, že to nie je všeliek a potrebujeme tu tiež e, väčšiu jasnosť v rámci e, Európskej charty, tak e, zadržiavanie malo byť len pre e, zabraňovanie nelegálnemu presunu alebo deportáciám. A pre tých z vás, ktorí to možno nepočuli ste predtým, tak jeden z základných problémov na základe Európske, judikátor Európskeho dvoru pre ľudské práva, aby zadržiavanie bolo právne alebo legálne, musí byť nevyhnutné. Napríklad niekto, kto e, odišiel z Epskontingu, ktorý má obytovanie a všetky možné zábezpeky, ktoré mu zabezpečia, že e, môže žiť e, štandardne, by nemohol, nemal byť zadržiavaný. Jedine, že to je zadržiavanie s cieľom deportácie. A obávam sa, že aj moja krajina bohužiaľ toto používa ako výhovorku pre pre zbytočné zadržiavanie. Aby sme plne pochopili obmedzenia, ktoré tu máme, tak je situácia veľa komplikovanejšia a musíme zobrať do úvahy aj judikatúru Európskeho dvora pre ľudské práva a zároveň pozíciu medzinárodnoprávnych nástrojov v rokoch 2004 a 2005 sme si dovolili hovoriť o nečakanom nápore nelegálnych migrantov a azylantov. Teraz vieme, že môžeme očakávať takéto počty ľudí. Je pravda, že sme nečakali arabskú jar ani počty utečencov zo Severnej Afriky, ale tie počty rozhodne nie sú vyššie ako to, čo sme, čomu sme už čelili v minulosti. Potom, ako, sme, ako som to povedala, teraz chcem povedať, že musíme byť pripravení na tieto, eh, na tieto vlny utečencov. Tam, kde to bude nevyhnutné, musíme mať centrá, ktoré sú to pripravené, ktoré sú nastavené na dĺžky pobytu, ktoré sa stále predlžujú. E, smernica o navráte má svoje relevantné ustanovenie ohľadom podmienok zadržiavania, rovnako aj 20 usmerení Rady Európy o nutenom navrátení. Ale nie sú dostatočne detailné, tak aby umožnili, že čo sa presne očakáva od riaditeľa takéhoto centra. A to je práve dôvod, prečo parlamentné zhromaždenie vytvorilo 15 minimálnych štandardov podmienok pre zadržiavanie e, migrantov a azylantov a požiadala výbor ministrov aj pripravil európske pravidlá pre zadržiavanie nepravidelných nelegálnych a nelegálnych migrantov a azylantov. Tie potom doplnia európske pravidlá pre väznice, ktoré sú jedným z hlavných príspevkov Rady Európy v tejto oblasti spolu aj s Európskym výborom pre prevenciu mučenia pre predchádzanie mučeniu. Dovolte mi teda to zosu, zosumarizovať ako politika, politička z národnej úrovne a členka e, Európskeho e, parlamentného zhromaždenia Rady Európy. A mm, ospravedlňte ma, ak sa opakujem. Zadržiavanie má byť použité len vtedy, ak je nevyhnutné. Musíme mať spoločné chápanie toho, čo toto slovo nevyhnutné znamená. Zadržiavanie musí byť proporcionálne, voči cieľu, ktorý chceme dosiahnuť. A to znamená, že správna rovnováha musí byť e, určená medzi právom na slobodu daného jednotlivca a záujmom štátu. Rovnako aj v svetle týchto dvoch e, základných téz, bez toho, aby som hovorila, že automatické povinné zadržiavanie porušuje tak ten jeden princíp ako aj druhý. Dámy a páni, musíme sa pozrieť na alternatívy. A zabezpečme aj to, že ak nemáme dostatok ľudí, tak musíme zabezpečiť humánne podmienky, akceptovateľné podmienky a zabezpečme aj to, že nebudeme ľudí zamykať len preto, že chcú byť slobodní. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. My veľmi v Európskom parlamente sa tešíme, keď počujeme to, čo ste práve povedali, pretože je jasné, absolútne jasné, že Nemôžeme nikoho zadržiavať, ak bojoval za slobodu a prišiel do Európy a prvé, čo sa mu stane, že bude zadržaný. To nemôžeme jednoducho tolerovať a to na základe žiadneho európskeho princípu. A je veľmi správne, že vy v Rade Európy aj my tu to tu neustále opakujeme. A tiež je veľmi dôležité to, čo sme práve počuli o tých alternatívach. Samozrejme, že musí existovať alternatíva pre zadržanie a tieto sú oveľa ekonomickejšie a my sa snažíme presvedčiť európske vlády, že je oveľa lacnejšie, aby boli ľudia na slobode, aby sa dostali do pracovného trhu. Je to oveľa lepšie, ekonomickejšie, než aby boli zadržaní vo väzení. Takže toto je tá podstatná otázka a vy ste to veľmi správne nastolili. A hneď dám teraz slovo pani Chil Baso. Je to riaditeľka pre postgraduálne výskumné tituly právnickej fakulty v Newcastle. Nech sa páči. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Prajem vám príjemné popoludne, dámy a páni. Je pre mňa potešením, že sa môžem obrátiť znovu na parlament, i keď naozaj teraz trošku úplne inej funkcie ale ja som to v podstate robila vtedy, keď e, vstupovala do platnosti Lisabonská zmluva a keď vlastne e, ste dostali sa legislatívne právomoci a Európsky parlament môže konať teraz ďaleko proaktívnejším spôsobom, ako tomu bolo e, v tej pod tou prvou sadou legislatívnych nástrojov v nadväznosti na právo na azyl. Budem hovoriť o veľmi konkrétnych záležitostiach, nebudem zachádzať do nejakých e, detajlov, pokiaľ ide o prepracovaný návrh, pretože je veľmi veľa nástrojov a dokumentov, ktoré e, boli predložené nielen zo strany UNHCR, ale aj Medzinárodnou radou pre e, utečencov a azyl a preto sa budem sústredovať na niektoré veľmi um, diskrétne posolstva. V prvom rade budem hovoriť o všeobecných e, zásadách, ktoré sú právne záväzné e, v právnom poriadku EÚ a ako také musia e, samozrejme byť zapracované do legislatívnej agendy tohto parlamentu. Budem sa zaoberať niektorými zásadami charty základných ľudských práv a e, budem sa zameriavať hlavne na právo na azyl. A potom v podstate by som chcela rozviesť niektoré tieto argumentácie v nadväznosti na dohovor o ľudské práva a e, tie časti tohto dohovoru, ktoré pravdepodobne zatiaľ ešte si ne, um, zaslúžili dostatočnú pozornosť, alebo ne, nedostalo sa im dostatočnej pozornosti. Samozrejme, že budem hovoriť aj o patričnej agente a nedoriešených otázkach. Začať by som chcela tým bodom, ktorý tu už bol spomínaný v ostatných e, príspevkoch. My hovoríme o správnom zadržaní. Hovoríme o zadržaní osôb, ktoré v zásade majú právo požiadať o azyl hovoríme o osobách, ktoré môžu byť utečencami, i keď im ešte toto právo priznané nebolo. A musíme sa samozrejme zamerať na isté zásady a záväzky, ktoré uh, medzinárodné právo uh, ukladá uh, patričným krajinám. To znamená, my nehovoríme o ľuďoch, ktorí by spáchali nejaký trestný e, čin a tým pádom by sa očakávalo, že budú podľa trestného práva súdení. Článok 6, e, pokiaľ ide o chartu základných práv, jasne hovorí o práve na slobodu a bezpečnosť. A čo je veľmi dôležité v článku, ktorého potenciál sme zatiaľ ešte nerozpracovali a očakávame, že budeme počuť Európsky súdny dvor v nadväznosti na obsah tohto článku a síce článok 18 eh, Charty základných práv v nadväznosti na právo na azyl, že musí byť rešpektované a v eh, svetle Ženevského dohovoru a eh, patričných zmluv v súvislosti so postavením utečencov čo nám hovorí článok 26 Ženevského dohovoru? Že v podstate nie je možné um, nejakým spôsobom trestať nejaké uh, tresty vznášať v nadväznosti na tých, ktorí v podstate uh, sú udečencami. A takisto je tam povedané, že nejaké obmedzenia pohybu. Okrem toho, čo je nevyhnutne nutné, nemôžeme vlastne uvaliť na takéto osoby. A to len do toho času, kým sa nedostanú tieto osoby do inej krajiny, alebo kým sa e, nezregulárni vlastne ich e, pobyt to je vlastne obsahom tohto článku 18. Tento článok 18 celkom jasne hovorí o tom, že osoba má právo žiadať o azyl a zachádza to ešte aj ďalej. Súd Európskej únie v podstate v prípade NS vlastne teraz čakáme na rozsudok a bohužiaľ e, sa vlastne nebrala do úvahy obsah článku 18, celý tento rozsah článku 18 a, a samotný fakt, že do akej miery vlastne tieto ustanovenia by mali e, zachádzať. Akékoľvek e, reštrikcie, respektíve obmedzenia, pokiaľ ide o článok 18, musia byť v súlade so všeobecnými zásadami <clears throat> legislatívy EÚ. A je to e, zásada proporčnosti, nevyhnutnosti, právo na rozumné prejednanie, ehm, právo na právnu istotu, na účinný opravný prostriedok a, čo je veľmi dôležité, aj zásada hrady. To znamená, že v prípade, ak e, verejný orgán e, urobí, nejakým spôsobom poškodí túto osobu, musí to v podstate napraviť. A samozrejme, že je tam aj jasne stanovené, že e, kedy môžeme zadržať osobu na to, v nadväznosti na to, že kedy to je vlastne zákonné. A samozrejme, že vtedy, keď eh, tieto osoby eh, sa vlastne snažia vstúpiť na územie daného kraj, kraj, danej krajiny eh, a v čase, keď vlastne stoja pred odsunom tie osoby, ktoré sa majú odsunúť, tie nie sú oprávnené dostávať e, na danom území a preto nie sú chránené medzinárodným právom. Ale nie je tomu nevyhnutne tak, pretože tie osoby, ktoré čakajú na odsun, tie možno čakajú, že budú odsunuté e, v súlade s nariadením Dublin 2 a preto vlastne ešte celý tento prípad nebol e, zvážený, nebol prejednaný, alebo z toho dôvodu, že národná legislatíva ukladá povinnosť odvolať sa zo zahraničia. To znamená, že osoby za takýchto okolností môžu byť utečencami, ktorých štatút ešte nebol určený a preto im vlastne nebol ešte uznaný tento, toto postavenie utečencov. Pokiaľ ide o smernicu 2008 115 samozrejme e, predpisuje isté minimálne normy. A v tejto súvislosti parlament má možnosť využiť, respektíve oprieť sa o túto smernicu a o patričné ponaučenia. A e, ide tam vlastne aj o to, konkrétne teda e, Európsky súdny dvor prejednával prípad Kadzojev a tam išlo o, o naozaj o, o pravdepodobné vyhliadky odsunu a v ak by to neexistovalo, existuje tam vlastne právny záväzok, ktorý hovorí o tom, že takáto osoba musí byť prepustená na slobodu, že musí proste byť sa pohybovať voľne. To znamená, že potom je potrebné brať do úvahy ďalšie detaily v nadväznosti na smernicu o príjmaní. A ešte posledná pripomienka v nadväznosti na dohovor o ľudských právach a samotný fakt, že súd vlastne si vypracovali tú judikatúru a podľa táto judikatúra stále viac a viac vlastne uh, naráža na charakter členských štátov a ide tam skôr o pozitívne záväzky ako o negatívne záväzky. Medzi tie pozitívne záväzky napríklad patrí aj to, že je potrebné zmeniť e, vnútroštátnu legislatívu, tak ako sa to poveda, som to už povedala v prípade e, Noad voči Bulharsku a toto samozrejme môže zmeniť európske právo. A okrem toho záväzky v nadväznosti na dohovor o ľudských právach celkom jasne hovoria o tom, že nemôžeme zabrániť osobám, ktoré sú, zadržiavané a že im nemôžeme brániť v nejakých e, účinných krokoch. A spôsob, akým členské štáty a Európska únia stále viac vlastne popierajú aplikovateľnosť eh, týchto všeobecných zásad v svojich, pri svojich operáciách na otvorenom mori, respektíve pri kontrolách na otvorenom mori, respektíve v nadväznosti na tretie krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ospravnem sa, áno, v Európskom parlamente už rozprávame obvykle 2-3 minúty alebo 4 minúty. Sú tu problémy s tlmočením, problémy s počtom rečníkov. Ja viem, že vo vašich organizáciách, inštitúciách to funguje inak. Bohužiaľ, my musíme fungovať takto a nemôžeme to zmeniť. A ak nemôžeme zmeniť azylové právo, no tak zmeňme aspoň niečo iné. A teraz dám slovo Filipovi Amaralovi, všetci ho dobre poznáme, je to osoba, ktorá e, má veľa čo dočinenia e, v boji pre utečencov a v pomoci pre utečencov. Ďakujem za tento úvod. Poďakujem tomuto parlamentnému výboru za to, že ma pozval v mene jezuitskej služby pre utečencov budem hovoriť o poslednej štúdii, ktorú sme urobili a ak budem mať trochu času, tak budem hovoriť aj o alternatívach pre zadržanie. Úlohou našej jezuitskej služby je, aby sme pomáhali utečencom a núteným migrujúcim už niekoľko rokov potrebujeme rôzne centra, pracujeme s nich, vypracovali sme rôzne podmienky pre zadržiavanie a chceme študovať prepojenie medzi zraditeľnosťou osoby a jej zadržaním či zadrženie, zadržanie má nejaké systémové konsekvencie alebo dopady na uh, tieto osoby. Minulý rok sme vypočuli 685 zadržaných v 21 členských štátoch. Táto vzorka bola veľmi rôznorodá. Ľudia, ktoré mali od 10 do 74 rokov rôznych e, štátnych príslušností a národností. Vychádzali sme z tej zraniteľnosti, z toho konceptu, ktorý existuje v platných právnych textoch a je to zadefinované na základe určitých faktorov, tento pojem. Výsledky hovoria, že zraniteľnosť v zadržaní súvisí s tým, či tá osoba môže byť nejak negatívne postihnutá. Zadržanie, tak ako to hovorí táto štúdia, má veľa možností. Musíme teda o tých osobách, o ktorých oficiálne hovoríme, že potrebujú e, určité špecifické potreby ženy, deti, mučený títo všetci sú veľmi zraniteľní v tom zadržení a v tom zadržaní sa ich e, okolnosti alebo podmienky a situácia ešte zhoršuje. A tí, ktorí nemajú špecifické e, potreby, tak sa môžu stať zraniteľnými práve počas tej väzby počas toho zadržania. To zadržanie má veľký vplyv na ľudskú osobnosť, človek je citlivejší, psychický, fyzický stav sa zhoršuje, či už ide o mladších, ale aj o starších samozrejme táto zraniteľnosť možno nie je viditeľná i hneď, ale hneď po niekoľkých dňoch či týždňov. A to prejavuje sa to viacerými spôsobmi. Tieto centra veľmi často vyzerajú ako väzenia. Ľudia sa tu necítia dobre, trpia migrénou, nespavosťou, zhoršujú sa im astmatické problémy, depresia, smútok, letargia, nedôvera v budúcnosť, beznádej, izolovanosť od vonkajšieho sveta, nemožnosť získať dostatočné informácie v súvislosti e, so žiadosťou, jazykové bariéry a tak ďalej. Prerušenie akýchkoľvek plánov do budúcnosti, to všetko ešte zvyšuje zraniteľnosť týchto ľudí vo vás. Asi 80 týchto ľudí ani neboli schopní nám povedať, že kedy budú prepustení a táto neistota pre nich predstavuje obrovský stres. Je to naozaj šialená situácia, ako keby boli vo vezení, hoci neboli z ničoho obvinení. Pán Masip pripravil správu, ktorá brala do úvahy výsledky našej práce. Dostalo sa to aj do textu Európskej komisie. Existujú určité pravidlá. Nemôžeme aplikovať všetko, ale určité pravidlá sú nevyhnutné, ktoré by sa mali aplikovať v rámci azylového postupu a v rámci zadržania aplikované pretože vieme, že bol disproporčný počet ľudí, ktorí práve v rámci toho azylového konania boli zadržaní. Treba kontrolovať e, týchto ľudí alebo definovať, e, ktorí sú zraniteľní, aby sme zabránili zbytočnému zadržaniu týchto ľudí. Takýto človek musí mať dostatok informácií. Veľmi často títo ľudia možno získať informácie nemajú. alebo dostávali informácie od e, ľudí, ktorí nemali rozsiahle e, vedomosti o vnútorných azylových politikách a tak ďalej. Na základe našej štúdie vidíme, že toto zadržanie má negatívny vplyv na ľudí, Bez ohľadu na podmienky tejto väzby sme skonštatovali, že má, je to negatívne opatrenie, je to negatívne riešenie a medzinárodná koalícia pre zadržanie a my sme súčasťou tejto aliancie, tak sme sledovali určité alternatívy, snažili sme sa zistiť, ako je možné riadiť migráciu, a snažili sme sa porovnať tie alternatívy, ktoré sú lepšie. Naša koalícia prišla so siedmimi dôležitými závermi. Alternatívnymi možnosťami by sme určite ušetrili e, finančné prostriedky niekedy až 90 ale to, čo je rozhodujúce, že migranti by sa mali sami rozhodnúť, či sa chcú dobrovoľne vrátiť domov, ak to môžu urobiť aby mohli byť mimo toho zadržovacieho centra, ak majú dostatočné informácie. A ak majú ľudský prístup, tak oveľa radšej spolupracujú s úradmi. Zistili sme, že ľudia sa veľmi často stiažovali 80 až 90 Chceli, aby sa s nimi za, zaobchádzalo e, férovo a chceli spravodlivé správanie. Niektoré najlepšie skúsenosti u sociálnych pracovníkov, napríklad v Belgicku, rodiny v Belgicku E, ktoré to riešia. Ide o holistický prístup a ten prístup, ktorý sa tu aplikuje, má dobré výsledky. Nástoja na tom, že tieto podmienky, a aké sú podmienky, a existuje to v viacerých krajinách. Sú koncesión. Eh, tenemos tiempo para dos preguntas nada más, porque... Už nemáme bohužiaľ viacej času, hovorí pán predsedajúci. Takže musíme ukončiť. Nech sa páči nejaká otázka. Thank you, Chair. I'm not sure who in the panel... pán predseda, nie som si istá, kto by mal zodpovedať moju otázku, ale určite sa nájde a zda niekto, kto mi bude vedieť poskytnúť odpoveď. V každom prípade chcem sa spýtať, aká je situácia ohľadom utečencov alebo nelegálnych migrantov, ktorí majú byť eh, vydaní eh, do krajiny alebo ktoré sa snažíme vydať a aký, a aký je rozdiel medzi teda tými, ktorí majú byť vydaní a tými, ktorí sú zhromažďovaní štandardne v zachytných centrách. Je to odlišné v jednotlivých krajinách, alebo dochádza k zmiešavaniu vlastne prijatých e, utečencov a, azylantov a zároveň tých, ktorí majú byť, e, ktorí majú byť v danej krajine, krajiny vydaní. Nemôžem vám dať eh, plnú informáciu, ale treba povedať, že áno, sú miesta, kde sa zmiešavajú. A to je práve to, čo som chcela zdôrazniť vo svojom vystúpení. A síce skutočnosť, že pomerne mnoho našich európskych susedov považuje týchto nelegálnych migrantov, a nechcem to povedať to slovo, nepova- nepovažujú ich za nič viac ako, ako kriminálnikov ako zločincov. Takže oni to považujú tak, že už dochádza k porušeniu zákona tým, že sa dostanú krajiny. Takže v niektorých krajinách tak je, áno. Môžem sa spýtať následnú otázku? Ja som z Holandska. Moja krajina sa snaží tiež zaviesť legislatívu, ktorá zabezpečí, že nelegálny pobyt bude trestným činom, ale neuvedomila som si, že to bude viesť k tomu, že tieto osoby budú potom zadržiavané spolu so zločincami. Je to niečo, čo, čo by som mala očakávať? Je to nejaký vývoj, e, ktorom by som, ktorého by som sa mala obávať? Opäť e, neviem, aká je situácia e, a či to je ako tu, ale obávala by som sa. Asi by som niečo podobné očakávala, a to vo všetkých krajinách. Nemyslím sa, že niekto je na tom lepšie ako niekto iný. Bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne, pán Papa Nikolao. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručná otázka. Máme zachytné centra v mnohých európskych štátoch, ktoré nezaobchádzajú adekvátnym spôsobom s ľuďmi, ktorí sa tam nachádzajú. Otázka je nasledujúca. Rovnako máme aj európske finančné prostriedky, európske financovanie, ktoré má zlepšiť situáciu v centrách. Môže mi niekto poskytnúť odpoveď ohľadom toho, aké je reálne vynakladanie týchto prostriedkov, je to efektívne, sú tu nejaké dobré návrhy, ako sa situácia dá zlepšiť, najmä ohľadom ohľadom prostriedkov vynakladaných na tento špecifický účel v rámci európskych štrukturálnych fondov. Nech sa páči. Neviem o žiadnom špecifickom návrhu um, ohľadom zachytných centier, ale podmienky ľudí v záchytných centrách sa vždy zlepšujú, keď majú adekvátne prostriedky. Len by som sa vrátil k tej ďalšej otázke. Rozhodne v rámci Európy sú migranti, ktorí sú umiestňovaní vo väzniciach. Navštívil som podobné centrum v Írsku, kde ženy, ktoré sa uchádzali o azyl, alebo boli migrantami, sú v jednom väzení spolu s vrahmi. Takže to je niečo, čo by sme mali vyhnúť za každú cenu. A ďalej, čo sa týka podmienok zadržiavania, tak eh, treba povedať, že prístup k otvorenému vzduchu, k otvoreným priestorom, prístup, eh, prístup k pravidelnému eh, voľnému pohybu, k informáciám a tak ďalej, to všetko by tam malo byť. Čiže to, tie základné minima zachytných centier, to je jeden z tých minimálnych spôsobov, ako dokážeme zlepšiť prostriedky, na to by sa európske fondy mohli použiť. Ale v konečnom dôsledku je to celé oveľa drahšie, než uchyliť sa k tým komunitným alternatívam, kde, sú, kde ich zraniteľnosť je oveľa nižšia oveľa nižšia, než ako by bola v záchytnom centre. A to aj v prípade dobrých podmienok stále to pripomína väzenie. Nechcem, nechcem teraz e, predbiehať, mali sme tu naozaj veľmi veľa tém dnes do poludnia, ale naozaj chcem ešte dať priestor pre e, jedno vystúpenie, týka sa to belgického administratívneho sudcu, a ide o prípady, kde hovoríme o situáciách extrémnych, ľudských extrémnych situáciách, sociálne extrémnych alebo politicky extrémnych a zároveň častokrát nemusíme hovoriť o spoločnosti ako celku hovoríme tu o právach dotknutých osôb, je to práve to, e, sú to práve tie osoby, kde by sme mali uplatňovať európske právo, právo ohľadom ľudských práv a slobod. Sú to práve tie extrémne situácie, kde musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sa tieto práva dodržiavali. A to je práve jedna, tá, jedna, jedna z tých oblastí. Doteraz nehovoríme o nejakej e, prvej inštancii. My nehovoríme o administratívnej úrovni, keďže to je primárna inštancia, mala by to byť tá druhá, súdna inštancia ako druhá. Musíme si uvedomiť, že by to mali byť dve súdne inštancie, nielen prvá administratívna a druhá súdna. A práve tak, ako hovoril eh, aj pán sudca predskôr, mali by sme mať vlastne doktrinálne e, kontrolovanie informácií. Nie je možné, aby 30 sudcov malo 30 rôznych judikátov, 30 rôznych výkladov. Mali by sme to mať jednotný výklad, jednotnú doktrínu a jednotné uplatňovanie tohoto práva, ktoré sa musí v jednom dne, jedného dňa pretaviť do európskeho práva, európskeho legislatívy, ktoré bude schválená týmto parlamentom a bude viesť k tomu, že to neskôr bude mať priamy dopad na utečencov. V každom prípade bez ďalšieho otáľania by som dal slovo Rujovi Tavarešovi, ktorý ktorý nasleduje hneď po mne a jeho téma je naozaj veľmi dôležitá a nerad by som ho oberal o čas. Nech sa páči, Rui. Ďakujem pekne. La Le, le, le... Programma. No. Ah, la montre.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

Good afternoon, ladies. Príjemné popoludne, dámy a páni. Dámy a páni, ako spravodajca Európskeho parlamentu eh, k téme spoločného Európskeho programu presidlovania a eh, dodatkov k Európskemu fondu a doplňujúcich návrhov k Európskemu fondu utečencov som veľmi rád, že môžeme diskutovať o tejto téme alebo o týchto témach. A z jedného všetkým dôležitého dôvodu, a síce z dôvodu spolurozhodovania proces spolurozovania sa deje oveľa dlhšie, alebo trvá oveľa dlhšie, sme očakávali. Bol to v máji 2010, keď parlament schválil dve správy veľmi veľkou väčšinou, v rámci ktorých sa spojili hlavné politické skupiny a ja ako spravodajca a tieňoví spravodajcovia. A týkalo sa doplňujúcich návrhov Európskeho fondu pre utečencov, správy z vlastnej iniciatívy, ktorá podľa nášho názoru nebola taká urgentná, ale načrtla našu základnú víziu hľadom toho, čo by mohol byť spoločný program presídľovania Európskej únie do budúcnosti. A zároveň tam sme aj žiadali e, skutočný a efektívny európsky program presídlovania. Počerkovali sme nejaké základné požiadavky pre efektivitu a, a, a vlastne efektivitu a účinnosť týchto projektov presídlovania. Veľmi sme chceli, aby tu bola stála jednotka pre presídlovanie, e, mala by možno fungovať v rámci Európskeho úradu, malo by to byť akýsi e, uholný kameň nášho spoločného programu, ktorý by vykonával flexibilné prioritné podmienky a zabezpečoval, že stále viac členských štátov sa bude podielať na tomto programe a zároveň, že sa budú uplatňovať také opatrenia, ktoré zabezpečia väčšiu kvalitu celému procesu integrácie a e, že dôjde aj k výmene dobrých a úspešných postupov medzi členskými štátmi. To bola správa z vlastnej iniciatívy. No a samotný proces spolurozhodovania medzi európskymi inštitúciami, medzi parlamentom, radou, štandardný legislatívny proces nás viedol k tomu, že došlo k juxtapozícii rôznych návrhov, museli sme vlastne začať s tým samotným návrhom, ktorý bol urgentnejší a potom sme odložili na neskôr až e, e, správu z vlastnej iniciatívy a proces spolurozhodovania ešte stále nebol dotiahnutý do konca, ako asi viete. V rámci Európskeho parlamentu všetky skupiny e, boli spokojné s obsahom a medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou Hm, bola veľká miera koncenzu ohľadom toho, aké mali byť tie základné aspekty. Čiže ďalšie financovanie pre nové členské štáty, pre členské štáty zapojené do projektu e, presidlovania, nová procedúra, v rámci ktorej by sme mali aj kategorické humanitárne priority pre niektoré skupiny utečencov a boli by to aj zároveň regionálne priority, kde by sme sa mohli zamerať špecificky na niektoré regióny, niektoré oblasti, ktoré by sme podporovali aj na základe vlastného posúdenia UNHCR a mm, vlastne tým pádom by sa zvyšok e, spoločenstva mohol spoločne vysporiadať s projektom presiedľovania. Bohužiaľ, e, od roku 2010 veci stoja z inštitucionálnych dôvodov a stratili sme jeden rok e, z týchto, kvôli týmto sporom a trápi to mnohých z nás. Tí z nás, ktorí navštívili utečenecké tábory, tak dobre vedia, že, e, že to je veľmi akútna téma. Tento výbor sám bol vlastne na podobnej návšteve a snažíme sa to vysvetliť, že je to naozaj veľmi, že to je veľmi urgentná potreba e, riešiť potreby v oblasti presiedlovania, pretože článok 192 e, o delegovaných aktoch blokuje to ďalšie napredovanie. Napredovali sme ďalej aj bez delegovaných aktov a komunikujeme s radou a pevne verím, že už čoskoro dôjde k novej epizóde eh, tohto vývoja ďalej, v rámci ktorej budeme dospieť k akému si spolurozhodovaniu aj spolu s parlamentom, tak aby sme eh, mohli eh, posudzovať prioritné regióny aj bez delegovaných aktov. Traja spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia odpovedali tak rýchlo, ako len mohli komisii a rade počas celého tohoto procesu. Počas posledných dvoch rokov a viem, že každý si uvedomuje dôležitosť prekonávania týchto problémov do začiatku leta. Ak sa nám to nepodarí, tak staneme ďalší možný rok. A to znamená, že do roku 2014 nikto z tých najviac zraniteľných utečencov nebude mať šancu prísť do Európskej únie v rámci bežného rámca, bežného financovania nad rámec štandardných prostriedkov a tým pádom sa bude aj zväčšovať eh, politické napätie a pevne verím, že sa nám ale podarí e, dospieť k úspešnému koncu rozhodovania. Som veľmi rád, že tu sú ľudia, ktorí pracovali tvrdo na tomto procese počas celej e, fázy. Takže začneme z jednej strany stola. Máme tu Johannesa van Chemunda, ktorý je e, úradníkom zodpovedným za presiedľovanie v UNHCR. On sa tomu venuje v rámci Bureau for Europe, zväčšovanie možnosti presiedlenia pre, Európ- pre utečencov v Európe zlepšovanie ich podmienok v rámci Európskej únie. Určite môžete súhlasiť s tým, že Európsky spoločný program presiedlovania by veľmi pomohol práce UNHCR, práce UNHCR v Európe a Johannes van Chemund bol veľmi veľkým eh, spojencom a kreatívnym ehm, inovátorom v tomto celom procese. Ďalej je tu pán Hovik Etiemezan, ktorý je z UNHCR v Tunisku ktorý má rozhodne, rozhodne bude mať dobré, dobré myšlienky o tom, ako dôležitá je táto myšlienka spoločného programu presidlovania v Európskej únii aj so všetkým tým, čo sa k tým spája a on nám tiež určite ukáže niekoľko obrázkov aj skúseností, ktoré mal v Tunisku najmä z, z Šuša tábora v Tunisku. Ďalej tu máme pána Jakoba Dan Glinstrup, ktorý je z Dánskej imigračnej služby, ktorý má na starosti e, druhú azylovú divíziu v Dánsku a je aj súčasťou stále zastúpenia v Rade. Všetci pevne veríme, že Dánsko prispeje procesu spolurozhodovania, keďže vieme, že ďalším predsedníctvom bude dánske predsedníctvo a tam e, by sme od januára možno mohli posunúť celý proces ďalej. To, čo sme začali počas polského predsedníctva, ďalej bude pokračovať. Potom tu máme pani Barbaru Tomas, ktorá je z, sa stálej misie Spojených štátov v Európskej únii, ktorá má tiež veľmi dobré znalosti ohľadom témy presidlovania utečencov a spolupracovala s nami už dlhodobo. Veľmi dobre vieme, že USA je krajina, ktorá presidluje veľmi veľký počet utečencov. No a a keďže 10 členských štátov presiduje e, 500 tisíc učencov ročne, aj spoločný program Európskej únie by nám pomohol spolupracovať s USA a môžeme sa vždy učiť od skúsenosti USA v oblasti presidlovania a potom tu je pán Torsten Moritz, ktorý je e, z Komisie cirkví pre migrantov v Európe, ktorý je výkonným tajomníkom pre európske politiky a projekty a pracuje tam od roku 2002. Bez ďalšieho zdržiavania môžeme začať s našim panelom. Najprv vystúpi pán Van Chemund z UNHCR. Eh. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. <clears throat> Mám PowerPointovú prezentáciu, ale nebojte sa. Máme za sebou dlhý deň a je tam veľmi veľa obrázkov a grafov, takže prejdeme to veľmi rýchlo. <clears throat> Ja, respektíve my, pokiaľ ide o UNHCR, my v podstate naozaj e, spolupracujeme aj s EÚ, aj s členskými štátmi v rámci EÚ. Ale predtým, ako túto vízu predniesiem, chcel by som vám e, vysvetliť vlastne celý tento kontext presídľovania a prečo je presídľovanie vlastne také dôležité vlastne nevyhnutné v každodennej práci UNHCR na celom svete. UNHCR ponúka ochranu 10,5 miliónu utečencov na celom svete. 80 týchto utečencov žije v chudobných eh, rozvojových krajinách a toto je veľmi dôležité číslo. Takže vyše 8 miliónov eh, týchto utečencov žije v chudobných eh, rozvojových krajinách. A snažíme sa naozaj presadzovať trvalé riešenie pre týchto ľudí. A dúfame samozrejme, že mnohí z nich sa rozhodnú pre e, dobrovoľnú repatriáciu, to znamená, že sa vrátia domov vtedy, keď ten domov bude bezpečný a tak ďalej. Pokiaľ ide o niektorých iných, e, pre nich je vhodnejšia miestna integrácia, alebo presídlenie. Častokrát celé generácie žili 10 ročia v takýchto utečeneckých táboroch a nevždy majú možnosť e, vyriešiť takúto situáciu. A potom tretie, trvalé riešenie je presídlenie a to je vlastne pre, e, riešenie len pre niektorých z nich, ale je to veľmi dôležité riešenie. A aj pokiaľ ide o tú prax, e, v ktorou som sa ja stretával. Pracoval som v Jemene, je to jedna z chudobných rozvojových krajín. Bol som tam <clears throat> dlho rokov a Jemen bol jediným krajinou z arabského polostrovu, ktoré podpísalo tento dohovor o utečencoch o OSN ale samozrejme, že tam som mohol ponúkať len veľmi málo. Takže bolo to veľmi ťažké prostredie pre týchto utečencov, ktorí žili vlastne v utečeneckých táboroch a v mestských e, oblastiach, ale spolu s vládou Jemenu sme jednoducho prevzali na seba zodpovednosť, že budeme e, zabezpečovať ochranu nielen ľuďom zo Somálska, ale aj z Etiópie a snažili sme sa nájsť pre nich riešenie. Pre mnohých z nich, pre Somálčanov a aj Etiópčanov a mnohých Eritrejčanov nebolo možné, aby sa vrátili späť do svojej krajiny pôvodu, pretože tam v podstate nemali ani nejaké výhliadky v nadväznosti na miestnu integráciu. Takže toto presídlenie e, bolo veľmi dôležitým riešením pre takýchto utečencov v Jemene. To je len jeden z príkladov. Samozrejme, že to je, nie je jediné riešenie, ale niekedy tá situácia môže byť skutočne veľmi e, naliehavá Častokrát v podstate ide o utečencov, ktorí sa nemôžu vrátiť do krajiny pôvodu, pretože tam by boli stíhaní, alebo je tá situácia v tejto krajine pôvodu taká nebezpečná, že tam jednoducho nemôžu zostať. A potom presídlenie je vlastne riešením a e, snažíme sa čo najskôr ich dostať, tak povediať, do bezpečia. Nejde tam len o utečencov a táto otázka utečencov je nie, len, nie tou jedinou otázkou, ktorá je dôležitá, ale samozrejme, že to nesie so sebou aj <clears throat> patričné dôsledky v nadväznosti na tých, ktorí zostávajú v tej krajine. Môže to otvoriť dvere pre takýchto žiadateľov o azyl, um, samozrejme, že e, medzinárodná e, komunita bude pomáhať ľuďom v podpore takýchto utečencov. A musím vám povedať, že nie častokrát sa to stáva, ale môže to byť vlastne súčasťou e, celkového riešenia v nadväznosti na túto situáciu utečencov. Toto napríklad v súčasnosti prebieha v Tanzánii, pretože tam celé desaťročia a celé generácie vlastne žijú takíto utečenci v takýchto utečeneckých táboroch. A um, niekoľko tisíc uh, týchto utečencov sa teraz mohla vrátiť späť do Burundi. Niekoľko tisíc bolo presídlených a bude presídlených. Mnohé tisícky, vyše 7 tisíc, dúfame, že uh, sa stanú um, naturalizovanými občanmi Tanzánie v blízkej budúcnosti Takže takýto dopad môže mať presídľovanie ako súčasť komplexného riešenia situácie utečencov. Takže pokiaľ ide o našu každodennú prácu, my samozrejme sa snažíme e, nájsť e, vhodné riešenia pre týchto utečencov a samozrejme, že e, častokrát musíme najprv určiť takýto štatút utečenca. Častokrát konštatujeme, že vlastne presídlenie je jediný spôsob, ako im pomôcť. Takže to je naša každodenná práca a každý rok e, vlastne UNHCR tu vidíte v tejto kraj, e, knižke, ktorá pokrýva celý svet, bola, vy, bola publikovaná v júli a v podstate sa tam aj odhadujú takéto potreby v nadväznosti na presídlenie v danom roku, ale Tie prioritné potreby sa týkajú budúceho roku, to znamená roku 2012. A tam máme priority v nadväznosti na 172 tisíc utečencov. Takže my vlastne fungujeme pod mandátom UNHCR a v nadchádzajúcom roku, v ďalšom roku e, to bude viac ako 170 tisíc takýchto utečencov, ktoré sa budú musieť presídliť. A teraz e, počet utečencov, ktorí boli presídlení do EÚ v roku 2010 a neberieme do úvahy e, ad hoc programy Nemecko napríklad 500 takýchto utečencov, okrem samozrejme tých ostatných e, presídlilo. Nemecko nemá takýto program zatiaľ, ale tá kvota na rok 2011 predstavuje takmer 5000 utečencov. 5000 v porovnaní so 175 tisícami, ktoré to budú potrebovať na budúci rok. A <clears throat> keď si to zaradíme do globálneho kontextu, vidíte v červené, červeným vyznačené tie všetky ostatné krajiny a modrou farbou to, čo robí EÚ. Nie je to veľmi lichotivý graf, tak povediac, ale je to tak. Tie ostatné krajiny, chcel by som sa podeliť o tých najdôležitejších. 55 tisíc eh, v roku 2010 sa bolo presedených do USA a USA maximálne berie 70 až 80 tisíc utečencov. V 2009 ich e, prijalo trošku viac, ale 55 tisíc to je veľmi reálne číslo. 5600 do Austrálie a 6000, myslím, že 800 do Kady bolo presídlených. A samozrejme, že toto sú krajiny s veľmi dlhými tradíciami, pokiaľ ide o presídľovanie. Um, a prirodzene, že UNHCR si to veľmi, te, si to veľmi cení. A teraz hovorím samozrejme o celkových číslach. Švédsko je napríklad jednou z takých krajín, ktorá berie veľmi veľa takýchto utečencov, Fínsko a tak ďalej. Vidíme, že e, aj e, pokiaľ ide o tú modrú farbu, že tam prišlo k malému nárastu, vďaka novembru 2008 a záverom nadväznosti na presídlenie 10 tisíc utečencov z Iraku. To myslím bolo číslo, ktoré bol, sa takmer dosiahlo a ukazuje to, poukazuje to na naozaj veľký potenciál. Boli to veľké programy presídlenia. Nemecká vláda slúbila, že vezme 9, 2500 takýchto utečencov a urobila to vo veľmi v krátkom čase. Takže dá sa povedať, že rok 2008 istým spôsobom bol takým prelomovým, pretože veci sa začali naozaj hýbať a prišlo proste k istému pohybu v nadväznosti na presídľovanie v EÚ a aj na tej národnej úrovni aj uh, nové uh, členské krajiny, Česká republika a Rumunsko napríklad, sa pridali k tomuto programu a Španielsko a Bulharsko takisto ohlasili, že uh, budú mať takéto programy presídľovania nie je to samozrejme len vývoj na vnútroštátnej úrovni, ale aj na miestnej úrovni, čo je veľmi dôležité. Myslím si, že môžeme rozlišovať istú platformu Solidarity v nadväznosti na mestské um, správy a mimovládne organizácie, ktoré podporujú takéto presídľovanie že tieto mestské orgány e, sú ochotné v podstate prevziať na seba túto úlohu a pomáhať pri takomto presídlovaní. Nemôže takýto proces presídlovania byť úspešný bez úspešnej integrácie e, v konečnom dôsledku. A miestne samozprávy tie tam zohrávajú a ďalší samozrejme aktéry na tejto miestnej úrovni zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Chcel by som napríklad spomenúť kamp, takúto kampaň v Nemecku. Mesto hovorí áno. Tam išlo o celú sieť takýchto mestských samozpráv a miestných e, z rôznych zoskupení, ktoré zohrávali veľmi dôležitú úlohu pri um, presídlovaní a samozrejme požadovali aj od štátu, aby toho viac robil. Európska únia financuje takéto iniciatívy e, prostredníctvom takéhoto projektu presídlovania na európskej úrovni. A financuje to Európsky fond pre utečencom. Takisto to bol pilotný projekt presídlovania. Šlo o sieť takýchto mestských samozpráv, ktorý bol, v podstate začal fungovať a, a, a týka sa obdobia do roku 2012 a 2013. Takisto je financovaný E, zo samostatnej rozpočtovej linky e, z finančných zdrojov Európskeho fondu pre utečencov. Sme veľmi vďační za to, že sa toto otvorilo a umožnilo. Teraz sa vrátime na úroveň EÚ. A tak ako už som hovoril, je tu tento inštitucionálny um, zádrhel, pokiaľ ide o tento problém. Takmer Dva roky to už trvá, viac ako rok, takmer dva roky a naozaj je veľmi naliehavé uh, uvedomiť si zo stranu európskych inštitúcií, že je potrebné dosiahnuť kompromis nie rýchlo, ale v nasledujúcich mesiacoch. Takže chcel by som parafrázovať, hádam, najznámejší film e, o utečencoch, ktorý bol natočený, Casablanca, potrebujeme e, to čo najrychlejšie v maji alebo v júni 2012. Prečo? Pretože to je vlastne tá lehota, do ktorej e, sa môžu prihlásiť členské štáty a žiadať o finančné prostriedky z tohto fondu pre utečencov. Ak túto lehotu nedodržia, ak takéto programy nebudú uh, rozbehnuté v takýchto krajinách. A samozrejme, že je potrebné brať do úvahy e, patričnú, veľmi dobrú iniciatívu, ktorá teraz beží a vrátanie financovania e, takéhoto presídlenia, tak potom samozrejme nebudeme mať tento program v roku 2013. Budeme tak povediať e, stáť na jednom mieste a EÚ bude pokulhávať. Ten program je krásny, ale je to dobrovoľný program. Je to veľmi skromný program. Je to vlastne len rámec pre tie vnútroštátne programy, UNHCR naozaj dúfa, že európske inštitúcie a členské štáty EÚ naozaj budú môcť aspoň tento program rozbehnúť v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. A toto by malo viesť k tomu, že v EÚ by sa našlo viac takýchto miest pre ľudí, ktorých je potrebné presídliť a EÚ by zohrávala väčšiu úlohu pre, pre, pri presídlovaní a naozaj strategickejšie by sa dalo k tomu potom pristupovať. A pokiaľ ide o tie väčšie čísla, e, ktoré budú zohrávať patričnú úlohu v EÚ. A ešte ďalšia vec, chcel by som v podstate nahrať môjmu kolegovi e, z Tuniska. Naozaj situácia v Severnej Afrike je veľmi vážna. Je tam relatívne malá skupina utečencov v Severnej Afrike. Asi 5 tisíc takýchto utečencov, ktorí potrebujú presídlenie, ale potrebujú ho naliehavo. EÚ bolo schopné ponúknuť 10 tisíc miest pre utečencov z Iraku. Prečo je také ťažké 5 tisícom ľudí vlastne ponúknuť takúto istú možnosť? Ten proces v USA je dosť pomalý a EÚ preto musí jednoducho, tak povediac, nahradiť tieto možnosti, ktoré tam boli v USA. A Dúfame, že e, sa stretneme niekedy na brehu mora v Brightone, kde títo ľudia boli presídlení. teraz Ďakujem to... pekne. A teraz samozrejme sú tu ľudia, ktorí majú rôzne názory na túto správu Ja keď som začal pracovať v Európskom parlamente, tak som si hneď všimol to porovnanie medzi číslami, o ktorých hovoril pán Fangemund. Možno za rok toho presídlovania bude na úrovni 172 tisíc globálne, a zatiaľ sa nám podarilo len 5000 e, ľudí znovu usiliť alebo presiliť, takže ešte máme stále veľa práce pred sebou, máme veľké ambície. Predchádzajúce predsedníctvo hovorilo o 100 tisícoch. Tie čísla, tých 5000 by sme mali aspoň zdvojnásobiť minimálne. Keď o tom rozprávame v Európskom parlamente, tak sa často hovorí, že je to veľmi zložitá téma. Globálna potreba tých 200 tisíc ročne to nie je nedosiahnutelné, keby globálni partnery sa zaangažovali, keby spolupracovali. Len sa pozrime na skúsenosti z USA, na kanadské či čílske skúsenosti. Pozeráme sa na tie možnosti realizácie a myslíme si, že to je možné a je to oveľa naliehavejšie, než si myslíme. Chceme nielen prísť so záväzkami, A ak by bola v januári 2012 stretnutie tej expertnej skupiny a chceme rozhodnutie rady ohľadom prioritných, strategicky prioritných regiónov k tomu 1. aprílu alebo potom e, záväzky v máji, e, v júni a tak ďalej tých jednotlivých členských štátov. Takže do konca tohto roku dúfam, že sa nám to ešte za tohto predsedníctva podarí A teraz poprosím pána Etiemeciana, ktorý nám predstaví situáciu v Tunisku. Áno. Aby dali akýsi pocit akútnosti a e, urgentnosti tohoto, tohoto, tejto téme, tak e, chcem vám poďakovať za tú prácu humanitárnu, ktorú spravili v krajine, ktorá prechádza revolúciou, v krajine, ktorá nemá žiadnu vládu, v krajine, ktorá má žiadne politické riadenie, ale oni dokázali v teréne e, ukázať prax otvorených hraníc pre viac ako miliónov ľudí, ktorí utekali z Líbie. Boli to Líbíci, ktorí vlastne už utekali z hranice, bolo tam usporiadanie ešte pred pádom režimu, ale týkalo sa to aj obyvateľov tretich krajín s alebo bez dokumentov to podľa mňa malo byť niečo, čo musíme pozorne preskúmať, na čo sa musíme pozrieť. Bolo to naozaj veľká, bolo to veľké gesto solidarity, ktoré preukázali možno, možno až, až 63 rôznych obyvateľov e, z krajín, boli to obyvateľia z krajín, o ktorých Tunisko nevedelo, že existuje a oni im vytvorili priestor. Takže to sú e, fotky tisíc, tisíciek ľudí, ktorí zostali stáť na hranice medzi Líbiou a Tuniskom. Boli to tisícky egyptianov, ktoré, boli, ktoré pôvodne boli umiestnení v školách a v nemocniciach, ale čím sa situácia viac zhoršovala, čím to bolo náročnejšie, tak školy a nemocnice boli preplnené a bolo potreba nájsť alternatívu. A práve v tom UNHCR a mnohí ďalší medzárodní aktéry prišli na scénu priamo v teréne prebehli rýchle diskusie a potom sa vytvoril nový tábor v púšti. Bol to tábor pre migrantov, ktorý sa stal utečeneckým e, táborom pre uchádzačov o azyl. Boli tam tisícky ľudí, ktoré sa ktoré e, v zoznamoch na jedlo. Bola tam náročná situácia, vtedy bola zima. Vidíte, ako sa ľudia <laughs> kúpujú aj napriek zime všetky agentúry spolupracovali, ale v zásade treba povedať, že to bolo najmä tuniské úsilie. E, vyžadovalo sa to veľmi veľkú mieru asistencie, ktorá, bola, ktorá sem išla z celého Tuniska. Potom e, to bol proces evakuácie, ktorý začal spolu s IOM a UNHCR, ktorí evakuovali tisícky ľudí naspäť do ich domácej krajiny. Opäť e, vlastne oni boli vpustení do Tuniska za akýchkoľvek podmienok Nikto sa nás nepýtal, e, že či budeme vôbec vedieť tých ľudí evakuovať, keď sme ich pustili, ale podľa mňa to bolo tiež veľmi dôležité. Opäť veľmi dôležité gesto dobrej vôle a humanitárneho nastavenia od ľudí, ktorí nikdy nečakali takúto, nikdy nečakali takéto veľkej humanitárnej katastrofe predtým. Takže malo by tu byť e, možné potom zvládnuť aj menšie počty ľudí. Takže to je ďalšia veľmi dôležitá skúsenosť, ktorú sme mali. Boli to tisícky ľudí, ktorí už opustili ľudia, ktorí boli traumatizovaní, ľudia, ktorí boli vystrašení hrôzami vojny, boli traumatizovaní aj ďalej v tábore, boli tam rôzne incidenty, ktoré viedli k útokom na tábor, o tom nebudem zachádzať do detajlov, ale ľudia boli opäť premiestňovaní vo vnútri v tábore, išlo až k stratám života, majetku, tisícky ľudí Ehm, boli privestovaní v rámci tábora a vidíte, aké, ako vyzerali tie fotky po ich presídlení. Bola to druhá ako keby, akútna situácia v rámci akútnej situácie. Nemali sme čas, ktorý by sme mohli mm, si dovoliť premrhať, pretože títo ľudia boli bez pomoci, boli mimoriadne závislí od nás možno od iných situácií, kde si nájdu nejaké mechanizmy, ako sa s tým vysporiadať. V takejto situácii, kde boli ľudia v púšti bez akýchkoľvek prostriedkov na vysporiadanie sa s týmto fenoménom, tak to spôsobovalo, že to celé bolo ešte oveľa náročnejšie. Takže ľudia boli premiestňovaní v rámci tábora, museli sme sa naspäť vrátiť, hoci bezpečnostná situácia nebola veľmi e, dobrá a opätovne sme tábor znova postavili. Uvidíte z fotiek, že, že to vôbec nebolo jednoduché e, Ľudia sa nás pýtali, prečo nás umiestňujete naspäť do tábora. Celá táto otázka presiedlenia opäť oba otvorená, prečo nás nemôžete presiedliť rýchlo. A tu hovoríme o uchádzačoch o azyl a o utečencoch, nie o mladistvých, ktorí mali byť navrátení domov. Somálčania, Eritrejčania, Darfurčania, ktorí sa nemohli vrátiť do svojich krajín pôvodu, ktorí sa nemohli vrátiť do Líbie, Nemusím hovoriť prečo, toho sa môžeme dotknúť neskôr. V každom prípade život sa vrátil naspäť do pôvodných kolají. Môžete si povedať, že po ohni sme opätovne reštrukturalizovali tábor, zobnovili sme služby, ale život v púšti bol veľmi náročný. Toto sú ľudia, ktorí sú väčšinou zvyknutí na život v meste. Takže boli to tak povediac urbánni ľudia, ľudia z mestského prostredia, ktorí zrazu žili v púšti, nebolo to rozhodne jednoduché, podmienky na život boli veľmi náročné, aj keď sa pozrieme aj na štandardy, ktoré už teraz neplatia, tak treba povedať, že tie štandardy síce môžu vyzerať dobre, môžu vyzerať dobre v tabulkách, ale ich situácia bola veľmi, veľmi náročná. Boli tu rôzne očakávania pre efektívne riešenie tohoto problému, tak zo strany obyvateľov tábora, ako aj zo strany Tunižanov, ktorí vlastne hostili viac ako milión ľudí a máme tu teraz reziduálny zvyšok 4 tisícov ľudí v tábore a oni sa pozrejú k nám a hovoria, vy ste medzinárodné spoločenstvo, čo robíte pre našu ochranu? Takže toto bolo zo pár fotiek z toho, ako sa nám tam potom obrať, podarilo navrátiť normálnosť, to čo, to, čo hľadali práve títo uchádzači u azyl a utečenci. Opäť chcem povedať, že tam bola aj elektrika. Žiaden iný tábor, v ktorom som bol ja, bola elektrika, ale to ešte stále nemusí veľa znamenať ohľadom toho, ako sa nám podarí obnoviť ich nádej. No a nedávno, pred týždňom, sme mali záplavy v tábore. Prišla zima, museli sme prebudovať celý tábor, polovicu tábora znova, takže opäť boli ľudia traumatizovaní, smutní, nevedeli, čo bude s ich budúcnosťou, nevedeli, kam smerujú. A potom sa nám podarilo nájsť niekoľko prípadov, najmä vďaka Norsku, ľudí, ktorí odišli, ktorí budú cestovať veľmi malý počet síce. A samozrejme aj USA má svoj program, ale to bude istý čas trvať. A to znamená, že ľudia v tomto tábore budú musieť čakať, kým sa nám nepodarí nájsť nejaké čerstvé informácie od vás, alebo kým sa nezmení váš postoj. A uvidíme, čo, čo, ako, sa veci, ako sa veci zmenia Takže vidíme o, o situácii medzi februárom až ich odchodom dnešného dňa. E, Vieť, môžem vám povedať, že to bol naozaj mimoriadne silný pocit, keď somalský doktor so svojou rodinou e, dokáže dokáže opätovne začať fungovať v Norsku od znova. To je jasný príklad toho, ako vy môžete zmeniť životy týchto ľudí. No a teraz ešte by som rád e, možno počerkol niekoľko základných bodov, Jednak je to situácia priamo v tábore, prichádza, prichádza jeseň a zima a bude to stále horšie. Musíme nájsť nejaké akútne riešenie a to čo najrychlejšie. Ďalej, e, čísla sú pomerne malé, takže technicky by to mohlo byť pomerne jednoduché spracovať. A my ako UNHCR sme pripravení. Do decembra bude pripravená, budú pripravené zložky na spracovanie. Väčšina je už pripravená teraz. pevne veríme, že Európska únia sa bude môcť v tomto momente zapojiť. Lokálna integrácia je nemožná v tejto fáze. Tu máme Somalčanov, Eritrejčanov, Darfurčanov, Ogačanov, ktorí si nebudú môcť nájsť miesto v Tunisku. To jednoducho sa nestane. Takže tá zodpovednosť je, aby sme tiež preukázali, možno ukázali nejakú pomocnú ruku smerom k Tunižanom a my mohli, by, mohli by sme povedať, že vám sa podarilo postať o 1 milión, tak možno my by sme sa mohli postarať o 4 tisícky. Príspevok Tunižanov pres, presahuje eh, celú tú obrovskú humanitárnu pomoc, ktorá bola poskytnutá týmto utečencom v tábore medzinárodné spoločenstvo a humanitárne agentúry spoločne. To bolo stále menej ako Tunižania. Nezabúdajte na to, že e, Tunižania sa starali o 700 tisíc Líbícov, ktorí utekali pred konfliktom a naďalej ešte stále majú zhruba 20-25 tisíc Líbícov, ktorí sa nemôžu vrátiť, hoci aj keď viete, že že dnes, čo sa stalo v Líbii, aj napriek tomu, čo sa stalo, ešte stále e, budeme mať reziduálny e, objem Líbíčanov, ktorí sa nebudú môcť vrátiť práve kvôli zmene situácií e, v Líbie. A oni sú neviditeľní pre médiá ako Tunižania, ktorí sa o nich starajú, ktorí im dávajú nielen strechu nad hlavou, ale aj prístup zdravotnej starostlivosti, prístup potravinám a tak ďalej. A to všetko stojí niečo. A pevne verím, že sa nám podarí urobiť komparatívnu analýzu uvidíme, ako sa podarí skontrastovať práve to, čo robia to Južania so zvyškom sveta. Takže ten rozdiel je naozaj veľmi veľký. Posledná téza je taká, že je naozaj potreba ukázať aj Tunižanom, že sa nemýlili vo svojom prístupe. Že, že to bola správna vec prijať tieto tisícky ľudí. A, a možno by to mohla byť odmenou za to odmenou by mohlo byť úspešné presídlenie 4 tisíc ľudí, ktorých čaká zima v tábore Šuša a môžem vám povedať, že v tábore nežijem, mám svoj vlastný dom v Zarzize, ale môžem vám povedať, že e, žiť v tábore alebo stráviť tam niekoľko nocí, aj to je už veľmi náročné a zima prichádza. Takže začneme konať. Veľmi dobre postavené schopnosť, ako sa ľudia vynajdu v tomto tábore, prekvapuje ľudí, ktorí prídu zvonka. V niektorých táboroch ľudia napríklad neprestávajú vzdelávať svoje deti alebo organizujú tam kurzy sami pre seba. Ak by sme sa spýtali utečencov, prečo, to je, prečo nám častokrát e, povedia, že stratili všetko, ale ale našim jediným kapitálom do budúcnosti môže byť vzdelanie. Takže to je veľmi dôležitá lekcia, ktorú sme sa naučili a e, všimol som si to aj z tých fotiek, ktoré sme tu videli. Mám tu len dva, dva body. Jednak treba povedať, že je dobré, že náš núdzový projekt núdzového presídlovania je úspešný, to z dobre správy. Je to odlišné od toho, čo robia lokálne agentúry, o tom, o ktorých hovoril pán Van Hemund, bolo to schválené minulý týždeň týždeň rozpočtovým výborom a teraz by to malo byť schválené na pléne budúci týždeň sú to 3 milióny pre núdzové presidlovanie, ktoré môžu byť e, využité členskými štátmi. Takže tým chceme len e, možno zlepšiť pravidlá e, využívania Európskeho fondu pre utečencov. A potom ďalšia vec, ktorú máme v procese spolurozhodovania a čaká na finálne schválenie, a ide o o tábory, ktoré boli postihnuté prírodnými pohromami. Um, to je niečo, že by sme mali dať väčšiu prioritu na tie tábory, ktoré boli postihnuté eh, prírodnými katastrofami, ako sme mohli vidieť aj v prípade Šuši. A eh, tam sú vlastne tam sekundárne, sekundárne katastrofy, ktorým čelia ľudia v takýchto táboroch. Uh, mali by sme aj my priamo toto pretaviť do reality. Viem, že musíme byť disciplinovanejší s časom, a dáme druhú časť panelu pánovi e, Moricovi e, z Medzárodnej organizácie Cirkvy pre migrantov. Ďakujem pekne, pán predseda, som veľmi vďačný za pozvánku som vďačný aj za skutočnosť, že v rámci vypočutia o spoločnom azylovom systéme je tu aj presídlovanie. To je veľké napredovanie, keď sa pozrieme napríklad na situáciu pred 5 rokmi a mali by sme si to uvedomiť. Pre tých z vás, ktorí nás nepoznajú, my sme strešná organizácia cirkví v Európe, ktoré spolupracujú v otázkach e, azylantov sú to najmä ortodoxné protestantské a anglikánske cirkvy, ktoré okrem iného pracujú aj na vytvorení nového programu presídlovania a len pre e, zápis chcem povedať, že my e, počerkujeme e, predovšetkým aspekt ochrany, ochranný aspekt, teda nie nejaké cirkevné alebo náboženské zázemie. Presídlovanie, ako už bolo povedané, je možno trochu taká citlivá vec v diskusii, ktorú tu máme. Je tu niekedy sa hovorí, že to je ho málo, niekedy sa hovorí, že nemá žiaden právny základ, ale ale niekedy to môže byť aj veľmi zaujímavé. A to je práve sila tohto argumentu. A sila argumentu už bola dobre ilustrovaná kolegami, ktorí vystúpili eh, skôr. Uh, keď sme videli práve tie fotky, keď sme navštívili tábory, ako je Šuša alebo ďalšie tábory, tak je veľmi zrejme a jasné, prečo potrebujeme presídlovanie, prečo častokrát to bude vždy len kvapka v mori. A práve to je práve asi téza, ktorú musíme opakovať. Musíme veľmi jednoznačne počerknúť, že prečo je presídlovanie potrebné v dnešnom svete, v ktorom žijeme e, náš predseda, ktorý bol spravodajcom tohoto parlamentu k téme presidlovania, začal vysvetľovať všetky tie ťažkosti, ktoré máme a sme v situácii, kde častokrát ten pocit je taký, že táto téma je zablokovaná, nevieme to posunúť ďalej, je to súčasť inštitucionálnych zápasov. A chcel by som sa povedať, že je tu aj mnoho vecí, ktoré stále dokážeme spraviť. A možno by sme sa mali sústrediť skôr na to, čo môžeme spraviť a bez ohľadu na to, e, či táto téma prejde alebo nie v rámci spolurozhodovania. Pozeral som sa na e, mnoho správ, ktoré tu boli a našiel som jednu vynikajúcu, ktorá sa volá Rezolúcia Európskeho parlamentu e, z roku 2010 ohľadom vytvorenia spoločného programu presidlovania. Je to veľmi, veľmi dôležitý dokument a tu by som rád počiarkol pár argumentov, ktoré nás budú povzbudzovať, aby sme robili to, čo sa dá. Prvá vec, samozrejme veľmi veľa vecí sa už vyvíja, ale potrebujú také nakopnutie keď potrebujeme vážnu legislatívu, potrebujeme diskusiu, politické rokovania a potrebujeme predkladať neustále ďalšie argumenty, prečo to je nevyhnutné. Jeden z tých centrálnych bodov pre mňa je, že potrebujeme byť odvážni. Odvážni v tom, koľko ľudí by e, Európska únia mohla presiedliť za 50 rokov. Bolo veľmi dobré, je veľmi dobré, ak diskutujeme o prioritách, ale e, keď hovoríme o 4500 miestach v Európe, tak to bude marginálne vytečovanie priorít má význam, keď máme nejakú, nejaký pomer, keď máme nejaký objem, e, o ktorom hovoríme. Príklad tých 50 tisícov zo Spojených štátov je spomínaný. Nerad by som tu hovoril o konkrétnom čísle, ale pravdepodobne Európska únia mala byť zameraná skôr k takémuto číslu, než k súčasnému stavu. A potom bude vytečovanie priorit mať skutočne význam, potom môžeme hovoriť s krajinami ako je Tunisko a potom môžeme povedať, že my tu skutočne pomáhame. Ale zatiaľ je to e, možno taká skôr trochu neprirodzená umelá diskusia. Parlament žiadal e, veľmi dôležitú vec, ako napríklad vytvorenie spoločných misií pre využívanie spoločnej infraštruktúry a zároveň spoločného hodnotenia prebiehajúceho presídlovania. Našli sme jednu spoločné presídlovanie, to bola iracká iniciatíva. V tomto svetle môžeme povedať, že keďže toto bol pilotný projekt v rámci Európskej únie, nebolo by teraz vhodné, aby sme hovorili o ďalšom pilotnom projekte, aby sme odpovedali na krízu, ktorá je na našom Prahu a práve na situáciu, o ktorej sme počuli v Severnej Afrike, keďže to je naozaj veľmi obmedzená operácia a deje sa to priamo, tak povediať, dnes na Prahu e, Európy s veľkou podporou lokálnych komunít voči tým ľuďom, ktorí dostávajú ochranu priamo v teréne. Parlament žiadal, aby sa vytvorila, vytvorili verejno-súkromné partnerstva s mimovládnymi organizáciami a ďalšími a vidíme, že dochádza e, k dobrému budovaniu, ku vytváraniu štruktúr na európskej lokálnej úrovni, ale to je niečo, čo musíme presunúť na úroveň členských štátov, budovanie partnerstiev e, a zároveň podporovať UNHCR a občianskej spoločnosti, to je dôležité, pretože skôr alebo neskôr občianská spoločnosť bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu e, pri vytváraní kapacít na príjmanie a podporovaní ich integrácie na lokálnej úrovni. Parlament e, podľa svojich vlastných slov e, veľmi jasne zdôrazňuje a počerkuje potrebu špecializovanej jednotky a hovoria sa tu o tom, že prečo by to malo byť IASO. Teraz máme v súčasnosti veľmi strategický moment Nechcem teraz e, nikoho zrotknúť, ale moje diskusie s pánom Fisom a ďalšími zatiaľ mi nedali nejakú veľkú nádej, že toto je e, akutná priorita vytvorenie IASO. A práve preto by bolo naozaj veľmi dôležitý moment, aby sme teraz e, sa angažovali a povedali, že my ako parlament, rovnako ako aj ďalšie inštitúcie, aktéry, sme presvedčení, že toto by mala byť súčasť základných práv od začiatku. Takže je tu istý dôležitý moment parlament veľmi veľa hovoril aj o flexibilnom vytýčovaní priorít. A to zahrňa aj pravidelné aktualizovanie ohľadom národných stropov pre, pre utečencov a prioritizovanie istých skupín utečencov. To je veľmi dôležitá úloha. Veľa hovoríme o tom, ako chceme spraviť technické aspekty takéhoto programu a zároveň ako to bude vyzerať na lokálnej úrovni. To všetko je veľmi dôležité, ale mali by sme hovoriť aj o tom, prečo utečenci potrebujú ochranu, prečo tu sú skupiny, ktoré tak akútne potrebujú presídlenie a zároveň o ktorých e, skupinách presne hovoríme, pretože častokrát máme veľmi malú skupinu, ktorá má prioritou pre presídlenie tak, aby aj iní mohli benefitovať z lokálnej integrácie, z, dobrovoľného, z dobrovoľnej repatriácie a tak ďalej. Takže musíme viac diskutovať tému presídlovania a parlament s ostatnými aktérmi by to mohol zohrať dôležitú úlohu. Posledný bod, ktorý by som sa počiarknúť, sa týka toho, že zaznelo toho naozaj veľmi veľa ohľadom expertných skupín pre presídlovanie. No a samozrejme, e, ako sme si to pôvodne predstavovali, bolo to, že táto expertná skupina by zohrala významnú úlohu pri vytýčovaní priorít. Vieme, že táto téma je v súčasnosti odložená ale je tu veľmi veľa skupín, čo môž, veľmi veľa vecí, ktoré môžu robiť expertná skupina aj bez diskusie o financovaní. Je tu naozaj veľmi veľa krajín, ktoré začali presidlovanie počas posledných rokov, začali práve kvôli tomu, že boli podporované ostatnými členskými štátmi, vedeli, že tam sú, že tam, je, že tam sú znalosti, že tam sú lepšie poznatky. Takže potrebujeme, potrebujeme expertízu a tu je veľmi dôležitá priorita, ktorú musíme e, zohrať, e, zobrať do úvahy na neskôršie uvažovanie. Takže zatiaľ si musíme povedať, čo nie je možné v tomto momente a zároveň si musíme povedať, kde vieme napredovať. A parlament má v tomto smere naozaj vynikajúce znalosti a chcem e, vás vyzvať, aby ste to čo najviac využili pri interinstitucionálnej diskusii. Ďakujem pekne, pán Moric, zoberieme na úvahy túto správu a chcel som povedať, že na začiatku som sa vrátil k správe z vlastnej iniciatívy. Bola to dobrá správa. Znamenalo to, čo si bolo dôležité v tom čase, ale bola to správa z vlastnej iniciatívy, ktorú si veľmi dobre pamätám. A chcem poďakovať pani, e, pánovi Dalgovi, e, Hiršovi z ALDE e, a ďalším Gergausovi z Nikolaovi, z EPP aj pánovi Timotoviovi Kirkopovi z ECR, ktorí e, dali veľmi veľa dobrých nápadov do tejto správy. Jeden z týchto nápadov, a to bol práve ten uholný kameň, ako sa hovorilo, a to bolo práve vytvorenie e, presidlovacej jednotky v rámci IASA. podľa mňa by sme mohli mať fond, ale ešte stále nemáme e, toľko expertíz, ako potrebujeme, ani toľko ľudských zdrojov a nemáme ani taký ľudský dotyk, taký, taký ľudský aspekt v rámci európskych vlastných mechanizmov. Takže budúci týždeň budeme mať aj ústnú otázku pre komisiu a radu ohľadom presidlovania v rámci pléna a ešte stále dúfame, že budeme mať aj dobré správy z rady ohľadom ďalšieho vývoja a zároveň, že tá diskusia sa bude vyvieť pozitívne. A teraz by som dal slovo pani Tomas z americkej misie tu pri Európskej komisii. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne. Tak ako to bolo spomínané, ja uh, som uh, vlastne funkcionárkou, teraz odpovedá za migračnú politiku a utečencov tu v Bruseli, ale som zástupkyňou Spojených štátov amerických. V mojej práci s rôznymi aspektami v nadväznosti na európske inštitúcie a prácu, ktorá sa vykonáva, aby som mohla počiarknúť niekoľko veci. Je tam niekoľko veľmi závažných rozdielov v nadväznosti na náš prístup k presídľovaniu. Chcela by som sa s vami o tieto veci podeliť. Jeden zaujímavý bod, ktorý som si všimla, je vlastne tá frekvencia a v nadväznosti na primárnu zodpovednosť, ktorú v podstate kladú členské štáty na ministerstvo vnútra. Ja si myslím, že keď sa pozeráme vlastne na túto otázku pristahovalcov okuliármi ministerstva vnútra, že to značne ovplyvňuje vlastne celú situáciu. Naše ministerstvo vnútra zohráva absolútne základnú úlohu, pokiaľ ide o výber a bezpečnostný screening tých utečencov, ktorí sa dostávajú do e, USA. Ale tak e, v podstate e, to je v záujme našej domácej politiky, ako aj zahraničnej politiky. A práve z toho dôvodu vlastne e, je to e, ministerstvo vnútra, ktoré naformuluje takúto stratégiu. Robíme to v spolupráci s ostatnými úradmi aj e, s vládou USA, aby sme zabezpečili, že tento program skutočne splňa všetky humanitárne a politické ciele. Pokiaľ ide o napríklad ten program presídľovania. Išlo o to, že sme museli vlastne uľahčiť e, nejako tým členským štátom, respektíve štátom, v ktorých v podstate ten tlak bol veľmi veľký. Samozrejme, že títo utečenci môžu byť riešení aj iným spôsobom humanitárne. Buď v podstate sa vrátia, alebo im dávame emigračné možnosti. Kľúčovou uh, stránou stránkou z hľadiska zahraničnej politiky je to, že takéto humanitárne riešenia môžu mať patričný dopad na širšie ciele v nadväznosti na stabilitu a mier v týchto regiónoch, ktoré sú v súčasnosti v konflikte. Samozrejme, že sú to aj humanitárne záujmy USA a sú veci, ktoré sa snažíme podporovať aj v iných krajinách. Ďalším kľúčovým aspektom v USA, ktorý je odlišný od ostatných krajín, je e, veľmi veľké využívanie partnerstva. A o tom niekoľkí e, rečníci hovorili, pretože tento program presídlenia v USA by sa jednoducho nemohol zrealizovať, pokiaľ by tam neišlo o spoluprácu rôznych e, organizácií, občanských skupín, náboženských združení a tak ďalej. A tie agentúry, ktoré sa zameriavajú, to je domáca bezpečnosť, teda ministerstvo pre domácu e, vnútroštátnu bezpečnosť, e, ministerstvo vnútra a tak ďalej. Samozrejme, že niektoré tieto inštitúcie e, zapracujú utečencov do svojich programov, respektíve zdôrazňujú to, že majú títo utečenci prístup, nárok na prístup k takýmto službám. Samozrejme, že je veľmi veľa aj ďalších rôznych inštitúcií, ktoré sú napríklad náboženskými združeniami. Toto sú vlastne organizácie, ktoré pracujú prostredníctvom svojich miestnych sietí. Uh, napríklad e, konferencia katolických biskupov, potom sú to e, katolické charity, potom je to luteránska církev, ktorá pracuje cez svojich e, organizácie a potom je to medzinárodná, medzinárodný výbor pre záchranu a toto sú samozrejme inštitúcie, ktoré majú svoje, svojich miestných partnerov. Sú to rôzne kongregácie tých najrozličnejších vierovýznaní. Veľmi veľa takýchto miestných e, programov presídľovania um, sa týka napríklad rôznych um, získa, získavania rôznych e, finančných prostriedkov, e, darov a tak ďalej, vrátanie nábytku, peňazí a tak ďalej. Ide o rôzne druhy utečencov a pomáhajú skutočne bez ohľadu na ich vierovýznanie. Samozrejme, že takisto aj ministerstvo vnútra a spolupracuje s takýmito um, mnohými organizáciami a vlastne uh, s nimi spolupracuje na základe istých zmluv. Sú to rôzne miestne, mimovládne organizácie, rôzne združenia. Um, tieto finančné prostriedky tie idú napríklad na uh, výuku anglického jazyka a tak ďalej. V niektorých komunitách sú rôzne programy uh, pre utečencov so špeciálnymi potrebami. Tretí aspekt, ktorý som si všimla a chcela by som o ňom uh, hovoriť a to je vlastne otázka rozsahu, v ktorom sa isté veci dejú a nákladov s tým spojených. Nám to samozrejme umožnilo tento program zorganizovať tak, že sme vlastne um, dospeli k veľkým úsporám. Toto sú rôzne organizácie, ktoré fungujú v rámci um, mimovládnych organizácií a majú v podstate zmluvy uh, s ministerstvom vnútra v Nairobi, v Bangkoku a v uh, ešte ďalšom meste. Tam je naozaj uh, veľmi veľa takýchto inštitúcií, ktoré tam majú sídlo a my sme mohli zredukovať vlastne náklady na spracovávanie um, takýchto žiadostí utečencov. Snažili sme sa rozširovať najlepšiu prax a aj tak samozrejme by som chcela povedať, že hlavne e, zo strany patričného štátu, ktorý príjma týchto e, utečencov, že tam je veľmi dôležité uh, brať do úvahy vlastne ten počet e, ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom umiestňujú, pretože tam čím je ich viac, tým viac sa dajú šetriť isté náklady. A v USA existuje niekoľko možností vlastne a jasne nám to naznačuje, že tie väčšie skupiny je ľahšie potom presídliť ako tie malé skupiny, pretože je možné potom naozaj veci naplánovať, dá, dá sa stretnúť e, s tými miestnymi skupinami, môžete identifikovať veľmi skoro problémy a napraviť ich ešte predtým, ako sa vám vymknú z rúk. Umožňuje to naozaj program, ktorý beží e, s podstatnými číslami takýchto e, presídlovaných utenčencov, vrátanie zamestnávateľov, vrátanie vlastníkov nehnuteľností, ktorí v podstate už majú skúsenosti s týmito ľuďmi a, dá sa povedať, že máme e, ľudí z praxe, ktorí sú schopní veľmi rýchlo reagovať na rôzne problémy, pretože majú patričné skúsenosti. A jedna vec, ktorá ma veľmi zarazila, je vlastne ten rozsah, e, do akej miery v podstate je možné založiť mikrokomunity pokiaľ v podstate ide o takéto veľké, veľký počet presídlencov, pretože tí sú potom schopní si vzájemne pomáhať. Pomáhať si v starostlivosti o deti, pomáhať si v získavaní jazyka hostiteľskej krajiny a tak ďalej. Čiže sú samozrejme potom ešte aj zamestnávateľia, ktorí majú matričné jazykové znalosti, ktoré sú schopní komunikovať s týmito komunitami a častokrát si vlastne títo ľudia vzájomne pomáhajú. Veľmi pekne ďakujeme, pani Tomas prirodzene, že tie čísla, pokiaľ ide o presídľovanie do USA, tie sú skutočne e, zaražajúce. Ale čo je naozaj e, niečo, čo nás fascinuje, je práve spôsob, ako ste vlastne e, dokázali tie hodnoty vzájomne prepojiť. Hodnoty týchto pristahovalcov s miestnymi hodnotami, s hodnotami ktoré vyznávajú vaši ľudia v USA. A to je veľmi dôležité. Takže teraz by sme chceli odovzdať slovo nášmu zástupcovi z Dánska, pretože ten má takisto veľmi veľa skúseností s takýmto presídlovaním v Dánsku a veľmi dôležité je takéto presídlovanie pre patričný členský štát. On by práve o tom chcel hovoriť. Takže pán uh, eh, Glinstrop, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem. Ďakujem za túto príležitosť aj za pozvanie vystúpiť na tomto fóre. Ďakujem, že ste mi dali túto príležitosť, aby sme vás informovali s tým, aké sú skúsenosti v Dánsku s, s touto problematikou. Je dôležité, aby sme hovorili o skúsenostiach presídľovania. Ako viete, v Dánsku máme novú vládu, a v tejto oblasti teda určite dojde k určitým zmenám. Nová vláda už oznámila, že zmení súčasné kritéria pre výber utečencov v rámci programov pre utečencov s výhľadom do budúcnosti. K tejto zmene dochádza, aby sa zlepšili tie rovnaké podmienky Dánsko má flexibilnú kvotu asi 500 osôb ročne. Pokiaľ ide o to znovu usadzovanie alebo presídlanie, tak e, to je neoddeliteľnou súčasťou našej migračnej politiky. Ten náš program je z roku 1978. Vďaka dohode s UNHCR máme kvótu pre utečencov, my ju tak voláme. A ako som už spomenul, táto kvóta sa stanovila v roku 1978 na to číslo 500 osôb ročne. Za 3 roky to znamená 1500 ľudí za rok priemerne 500 a to sa e, to nám umožňuje sa približovať tým výkyvom. Tá úprava novela zákona z roku 2005 upravila aj tú kategóriu utečencov, ktorí môžu využívať e, program presídlovania. Dodali sme ešte ďalšie hľadiska alebo kritéria. a možnosť využiť povolenie k pobytu. Nová vláda, ako som už povedal, vyhlásila, že tieto nové kritéria zmení. Ale to samozrejme môže mať negatívny dopad pre utečencov ako celok. Aké sú teda ciele dánskej politiky presídlovania? Chrániť utečencov, pomáhať krajinám, ktoré čelia v tej najväčšej miere tým migračným tokom. Tiež využívať presídlovanie ako nástroj aby utečenci mali nové alternatívy. Ide o to, aby sme získali nové výhody Od roku 2005 musia utečenci spĺňať určité kritéria v rámci toho protokolu a v Dánsku je to zakotvené programu prispôsobenia, ktorý trvá dva roky a tieto dva roky by mali e, zaručiť tú minimálnu integráciu do dánskej spoločnosti. Dánsky systém funguje nasledovne. Vyberú sa osoby, Potom sa preštudujú tie prípady, kedy existuje okamžité e, riziko navrátenia. Spis sa musí predložiť UNHCR e ešte skôr, než dojde k tomu, že by to urobili tie dánske orgány. Ako som už povedal, existujú určité misie, počas ktorých dochádza k výberu a tam sa rozhodne, kto v Dánsku zostane. Aj imigračné úrady sa môžu zúčastňovať týchto misií. A tieto úrady potom príjmú konečné rozhodnutie a poskytnú povolenie pobytu v konkrétnych prípadoch. Ide o prípady, ktoré UNHCR ktoré poskytlo Dánsko, a to je 75 prípadov za rok. A prioritné sú tie prípady, kde existuje okamžité e, riziko vyhostenia Neskôr sa zvýšil počet 20 na 30, to je o tie prípady, keď sú veľmi vážne choré e, osoby alebo potrebujú teda nemocenskú starostlivosť. Ako som už povedal, máme dohodu s UNHCR a UNHCR nám dodáva spisy osôb, o ktorých e, sa domnieva, že by mali byť presídlené. My, my samozrejme túto osobu a spis zanalizujeme a zvážime a zistíme teda, či už táto osoba bola selektovaná počas misie alebo v zrychlenom konaní. Ale v každom prípade dánske imigračné orgány sa najprv snažia vyhodnotiť, či je táto osoba vhodná, e, aby teda bolo zaradený do kategórie utečenca azylanta v Dánsku a keď splní tieto kritériá, či už národnej ochrany alebo humanitárne kritéria v rámci nášho dánskeho zákonodárstva, tak ich príjmeme ako žiadateľov o azyl. Dánske imigračné služby tiež zvažovali aj výnimočné prípady u tých ľudí, ktorým dávali len povolenia na pobyt a tam sa brali do úvahy jednak rodinná situácia, jazykové znalosti, motivácia, životné okolnosti, rodinná situácia a podobne. To sa týka zrýchleného konania alebo tých spisov iného druhu, ale to sa v budúcnosti tiež zmení. Kým urobíme konečné rozhodnutie, tak tej krajine, kde sa žiadateľ zdržuje, tam prebehne zdravotná prehliadka Dánsko, tradične organizuje tri selektívne misie a to sú tie misie, kde sa vyberajú ľudia, sú to teda tie náročné kvóty. Minister príde so zoznamom, je to zoznam vypracovaný na základe, základe odporúčaní danských imigračných služieb a tiež po konzultácii s UNHCR a s príslušnou pracovnou skupinou. Tripartitné konzultácie pracovnej skupiny pre presídľovanie, to je aj pre UNHCR, tak e, sú tam aj relevantné mimovládne organizácie, naše ministerstvo. Dánsko sa snaží už dlhoročne angažovať tak, aby zvýšilo svoju globálnu kapacitu chrániť. V roku 2008 Malajzia, Zambia a Nepál, kde boli a iní presídlení. V roku 2009 sme cestovali do Rwandy a tam sme sa snažili presídliť obyvateľov Konga a Butancov v Malajzii a tiež e, Butancov v Nepále a v roku 2010 to bol posledný rok v starom systéme. Tam sme cestovali do Nepálu a do Kene. Posledný rok trojročného obdobia bol rok 2010 a potom 2011 tam sme znovu cestovali do Nepálu, Malajzie a do Zimbabwe, do Zimbabwe boli to Butanci a obyvatelia Konga. Rozhodnutie o destinácii misií na rok 2012 padne koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho. A aké sú naše vyhliadky? Presídľovanie sa stalo v rámci európskej azylovej a migračnej politiky dôležitým nástrojom, ale zásadná otázka je, máme klásť zvýšený dôraz na ochranu v tých krajinách, v tých regiónoch, ktoré sú blízke v tých regiónoch, tých osôb, alebo môžeme strategicky presídlovanie využívať na to, aby sme zvyšovali tú globálnu kapacitu ochrany. A tiež sa musíme zaujímať nad pôvodný, alebo teraz zaoberať pôvodnými príčinami. Tým globálne môžeme zväčšiť kapacitu ochrany a tiež vyhovieť našim národným záväzkom. Dánsko podporuje Európsky regionálny program za pomoci charitných e, organizácií. Máme obrovské skúsenosti. Využívame iniciatívu. Využili sme napríklad tieto skúsenosti pri ochrane rumunských utečencov a tiež zvyžujeme kapacity nielen z hľadiska ochrany regiónu, ale snažíme sa aj odstrániť pôvodné príčiny Chceme zvyšovať povedomie a budujeme kapacity a to má e, obrovský výchovný efekt a pozitívne ovplyvňuje aj susedné krajiny. Správne využívanie finančných prostriedkov pre rozvojové krajiny. A takto regionálne úrady by mohli zvyšiť svoju kapacitu absorpcie týchto osôb. Mali by sme prispieť k vyšším štandardom aby štáty pôvodu zvyšovali svoje štandardy a tým ovplyvníme aj neregulované migračné toky. Ja dúfam, že som týmto prispel k tejto diskusii a že som priniesol aj nové svetlo v tejto problematike. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ešte raz ďakujem, hovorí pán Tavareš. Samozrejme, je to aj taký výchovný moment dánske predsedníctvo by mohlo fungovať ako akási fakľa v rade, aby informovali o všetkých týchto záležitostiach v rade. To zvyšovanie povedomia to je naozaj jedna z najdôležitejších vecí, aby tá diskusia v súvislosti s presídlovaním sa dostala na vyššiu úroveň. Ďakujem vám za vaše objasnenie a za dánske skúsenosti aj do budúcnosti. Aj za vaše minulé skúsenosti. Nebudem tu robiť nejaké závery, pretože každá rozprava alebo každé kolo či vystúpenie som nejak skomentoval, len by som upozornil na plenárne zasadnutie budúci týždeň a na rozpravu. Máme aj dobré informácie o projekte, o naliehavom presídlovaní, potom zlepšenie projektov municipalít, deň zvyšovania povedomia, ktorý organizujeme cez parlament. Máme jednotku JASON, ktorá sa zaoberá touto problematikou. To všetko je veľmi dôležité preto sa aj tešíme na rozprávu, ktorá prebehne s vašou jednotkou a skôr, než to uzavriem, tak by som rád poďakoval sekretariátu pani Fandenberg, ktorá nám vždy dala kvalitnú podporu, asistenciu. Antonio sa ešte hlási o slovo veľmi rýchlo. Už robíme závery, hovorí pán Masip Idalko. Ja by som rád poďakoval za tú morálnu lekciu, ktorú ste nám dnes povede udelili. Naozaj veľmi pekne ďakujem ale z praktickej stránky veci, z praktického hľadiska by som bol rád, aby vyšlo odtiaľ to znovu posolstvo z hlavného mesta Európy, z Bruselu, z našich inštitúcií. To posolstvo, že je to naliehavé, tak ako povedal prvý rečník, tých 5000 utečencov na severe Afriky, ktorí okamžite potrebujú európsku pomoc a týchto 5000 ľudí, ja by som rád objasnil, je to 5000 utečencov, ktorí sú UNHCR klasifikovaní e, v bývalom úrade v Tripolise a ktorí, niektorí sa dostali na Lampedusu, niektorí do tábora Šuša. A potom sú ešte ďalšie tri tisícky, ktorí už sú klasifikovaní a ktorí by sme mali prijať. A máme európsku morálnu zodpovednosť ich prijať ešte potom ďalších 5 tisíc, ktoré vyplývajú ten počet z tých e, počtu z toho utečeneckého tábora v Suši. Takže nakoniec to môže byť aj 10 tisíc. Jean Lambert. Jean, nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem. Jedna z otázok, ktoré sa tu dosť často objavovali, keď sme diskutovali e, o azylovej politike v niektorých členských štátov. To sú tie obavy v nadväznosti na e, spojenie rodiny a otvorenie dvorí, dverí, tak povediac, jednému, dvom ďalším. Pokiaľ ide o organizované presídľovanie takýmto spôsobom, naozaj sa toto vynará ako otázka? Je to niečo, čo predstavuje nejakú obavu, respektíve ak to je um, tak a akým spôsobom v podstate to riešite. Vieme samozrejme, že čo hovorí smernica EÚ, ale mňa by naozaj zaujímali tie argumenty, ktoré by som si chcela vypočuť z vašich úst. Nik, žiadny eh, nežiada o slovo. Kto je ochotný odpovedať na tieto dve otázky, ktoré tu padli. Pokiaľ ide o otázku tohto čísla 5000 presídlencov, toto je naozaj taký nápor. Niektorí z týchto utečencov, ktorí žiadajú o azyl a niektorí boli už uznaní ako utečenci, my sme mali úrad priamo v Líbii a pracovali sme veľmi úzko e, na týchto prípadoch, ale e, naša kancelária v Líbii už je zavretá a je tam veľmi veľa aj Somalčanov, aj Eritrejčanov, a, a ktorí sa nikdy nedostali vlastne do tejto kancelárie práve kvôli tej situácii, ktorá tam nastala. Je to vlastne tak povediať, e, e, isté tý, tá kombinácia tých ľudí, ktorí boli uznaní ako utečenci, ale aj takých, ktorí nikdy sa nedostali do našej kancelárie v Líbii. A potom, keď prešli hranicu a dostali sa do e, táboru Šuša, tak tam sme naozaj s, ni, ich, s nimi konali od prípadu k prípadu. Aby som presnejšie odpovedala na vašu otázku. Áno, je tam táto skupina 4 až 5 tisíc, ktorí dnes sú uznaní znovu, niektorí z nich, a niektorí boli e, na novo uznaní zo strany UNHCR. To sú ľudia, ktorí e, sú v Líbii a dúfame, že naše operácie v Líbii budú môcť onedlho znovu pokračovať, pretože naozaj by sme chceli pomôcť týmto ľuďom, ktorí sa nachádzajú v súčasnosti v Líbii. Pokiaľ ide o utečencov, o ktorých ste hovorili, a um, o migrantov, ktorí sa dostávajú do Lampadúzy, Eh, za normálnych okolností v podstate eh, veľmi váhame eh, v nadväznosti na presídľovanie týchto ľudí, pretože obyčajne sú to dve rôzne skupiny. Sú to ľudia, ktorí jednoducho uviaznú v týchto utečeneckých táboroch a sú to ľudia, ktorí sa dostanú do EÚ. Ale v tomto prípade to boli ľudia, ktorí sa vrátili vlastne z Tuniska do Líbie, aby si tam zobrali svoje pasy a, a potom sa dostali do lodí, kde v podstate títo ľudia, ktorí im za peniaze sprostredkovali takúto možnosť, tak išli proste takýmito loďami, aby sa dostali do Európy. A v tomto konkrétnom prípade sa môže stať v podstate, že ľudia sa rozhodnú, pre tú cestu, e, ktorú si zvolia, a síce, že si zvolia cestu cez e, obchodníkov s ľuďmi a pašo, pašerákov ľudí. Samozrejme, že pokiaľ ide o toto zjednotenie rodiny v nadväznosti na presídlenie, to nie je taká závažná otázka, pretože to je samozrejme vec identifikácia a zloženia rodiny. A vždy sa snažíme zabezpečiť, i keď je to veľmi ťažké, aby e, tí utečenci v podstate naozaj tí, ktorí sa nám predstavujú, že sú rodina, aby boli skutočne rodinou a ak žena povie, že je ohrozená a že jej muž povedzme zmizol a tak ďalej, tak sa snažíme naozaj uh, ubezpečiť sa a, o tom, že povedzme takáto osoba nežije na druhej strane tábora. Tá identifikácia je samozrejme veľmi dôležitá, ale um, tí ľudia, ktorí boli presídlení do e, iných krajín, áno, môže tam prísť k žiadosti o zjednotenie rodiny, ale ja si naozaj nemyslím, že by to nejakým spôsobom ovplyvňovalo túto politiku presídľovania. Neviem, či niekto k tomu chce ešte niečo dodať. Samozrejme, že je to veľmi dôležitý bod, ako môže táto politika presídľovania naozaj pomôcť ľuďom a chrániť ich pred uh, takýmito pašerákmi a obchodovať, uh, obchodníkmi s ľuďmi. A samozrejme, že s tými sme sa stretávali počas posledných e, dvoch e, rokov. Pokiaľ je o tú otázku pani Lambert, e, Ja som samozrejme, ste počuli slova zo strany UNHCR, tých, ktorí v podstate priamo v teréne podporujú utečencov. A asi vás neprekvapuje, že kresťanské organizácie samozrejme sú organizáciami, ktorým záleží na tom, aby sa rodiny spojili. A keď sa spýtate vlády alebo zástupcu e, občianskej spoločnosti, tak asi dostanete rôzne odpovede. V prvom rade situácia, keď e, naozaj sa určí, že ide vlastne o rodinnú situáciu. E, častokrát utečenci prídu s rôznymi posolstvami, ktoré počuli medzi sebou nemôžete so sebou doniesť rodinu, neskôr môžete doniesť celú rodinu, ak nemáte rodinu, nebudete vybratí a tak ďalej. Takže čo proste medzi nimi koluje. A nech môž, títo funkcionári UNHCR, je to veľmi, veľmi ťažké niekedy určiť, kto vlastne patrí k rodine, kto nepatrí k rodine a hlavne v takýchto situáciách, kde máte utečenecký tábor a tak ďalej. Častokrát až potom v podstate tá organizácia zistí, aha, pozor, bolo tam dieťa, ktoré z nejakého dôvodu nebolo nikdy spomínané. Ale mne povedali, že ak e, spomeniem to, že mám dieťa, takže nebudem vybratá a tak ďalej. Takže to samozrejme je veľmi ťažká otázka. A potom otázka ďalšia, čo vlastne predstavuje rodinu povedzme, e, taký e, tábor, aký e, funguje v Kenie. Vieme, že je tam veľmi veľa sírôd, ale že sú tam rodiny, ktoré si ich adoptovali, ale tieto rodiny nie sú ich príbuznými. Takže naozaj odrazu sa môžu dostať títo ľudia skutočne do veľmi ťažkej situácii. Toto nie je vaša rodina a vlastne ste žili ako rodina 10 rokov. Takže naozaj to je veľmi veľa otázok, ktoré sa s týmto spájajú. Jedna vec je samozrejme to právne postavenie, ale vieme veľmi dobre, že v mnohých krajinách utečencom sa len, len v podstate podarí nejako prežiť a niekoho, ak by mali ešte tak povediať priviesť alebo dať priviesť, e, ak by mal niekto prísť za nimi, tak by to mohlo byť naozaj komplikované. Tí ľudia sú naozaj finančne jednoducho nie v takom e, postavení, že by si mohli vlastne tú rodinu nechať e, priviesť, ale zostáva to naozaj závažnou otázkou. Samozrejme, že je to veľmi dôležitá otázka, hlavne z hľadiska orgánov, ktoré vlastne pristupujú k tomuto výberu, pretože my samozrejme utečencov uh, informujeme o patričných dôsledkoch. Vedia veľmi dobre, čo príjmajú v prípade, ak sa rozhodnú odísť do Dánska. Samozrejme, že máme iné koncepcie rodín, ale práve preto je veľmi dôležité ich správne informovať a takým spôsobom, aby to ľudia pochopili, aby skutočne vedeli vlastne, s čím dávajú súhlas. My samozrejme nechceme nejakým spôsobom rozdielovať rodiny. Máme samozrejme výber, máme povedzme dieťaťa a dospelých ľudí, dieť, deti a dospelých ľudí, ktorí prichádzajú súčasne do Dánska. A ako to uh, spomínal Torsten, máme vlastne aj také deti, ktoré žijú uh, s rodičmi, ktoré vlastne nie sú ich rodičia, pretože ich rodičia zomreli v nejakom konflikte. A musíte sa pozrieť na celú tú rodinu. Je to rodina? Nie je to rodina? alebo je to len rodina, ktorá bola vytvorená e, v nadväznosti na e, takúto možnosť. Samozrejme, že máte takú situáciu, že vlastne e, nevlastné deti žijú s danou rodinou a potom rozmýšľate nad tým, že či vlastne celú tú skupinu máte presiliť. Chcete niečo ešte pridať? Nie. Takže ja sa pozerám samozrejme, že či niekto ešte ďalší žiada o slovo. Ak nikto ďalší nežiada o slovo, tak by sme skončili. Dá sa povedať, že pred časom, ktorý e, nám bol určený. A samozrejme, že komisia, rada, parlament, môj a kolegyňa Jean Lambert bude predsedať tejto skupinke zainteresovaných osôb a predniesie závery z tohto nášho vypočutia. Jean, nech sa páči, odovzdávam ti slovo. Ďakujem. Okay. Um, V poriadku. E, viem, že ľudia budú musieť odísť z rôznych dôvodov, ale samozrejme, že potrebujeme to celé uzavrieť a zhrnúť celý dnešný deň. Ja viem, že mnohí kolegovia v podstate, a, a hovorili mi to aj počas dňa, tvrdia, že je to e, bolo mimoriadne cenné vypočutie, že tu odznelo veľmi veľa veľmi e, cenných e, príspevkov, že získali veľmi veľa informácií a že toto parlamentu celkom určite bude pomáhať v nadväznosti na horizontálne otázky, pokiaľ ide o rôzne dokumenty, na ktorých pracujeme, ale samozrejme, že nám to pomôže aj pokiaľ ide o konkrétne návrhy, ktoré máme pred sebou, respektíve ku ktorým sa dostaneme v budúcnosti. Chcela by som sa opýtať mojich kolegov zo strany komisie a rady a požiadať ich, e, aby povedali niekoľko slov k tomuto dnešnému vypočutiu a ja by som chcela povedať pár slov za parlament. Takže nech sa páči, dávam slovo komisii, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela nadviazať na to, o čo ste hovorili. Dnešný deň bol skutočne veľmi zaujímavý. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, veľmi veľa vecí sme sa do, naučili, po, dozvedeli Sledovali sme tieto diskusie prirodzene aj tie pripomienky, ktoré tu odzneli, aj tie kritické pripomienky, ktoré boli veľmi užitočné a budeme ich zohľadňovať. A dúfame, že budeme mať dôvody v nadväznosti na ďalšiu diskusiu v ďalších týždňoch a dňoch, ktoré sú pred nami. A samozrejme, že pokiaľ ide o budúcnosť, ako si veľmi dobre uvedomujete, samozrejme, že Cieľom je prijať legislatívu, tak ako to prezentovala e, už komisia. A samozrejme, že budeme musieť nejakým spôsobom zjednodušiť a e, spraviť nejaký mainstreaming, pokiaľ ide o tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. A samozrejme, že je tam ešte aj e, isté istý pohyb k veľkorysosti, ale samozrejme, že musíme za dodržiavať isté e, normy ochrany pretože to je vec, ktorá charakterizuje novú legislatívu. A samozrejme, že toto bolo niekoľkokrát počiarknuté zo strany rôznych rečníkov, že my sme chceli vlastne túto koncepciu e, spoločných vysokých noriem presadzovať. Samozrejme, že sú isté nedostatky, isté nesúlady a práve preto komisia v podstate Komisia spolu s parlamentom chce v podstate e, prepracovať isté veci a počítame s tým, že budete s nami spolupracovať a že nás budete podporovať pri dosahovaní týchto vysokých noriem a polské predsedníctvo samozrejme je v tejto otázke veľmi aktívne. Chceli by sme sa naozaj veľmi poďakovať všetkej práci, ktorá bola vykonaná, pokiaľ ide o tento výbor. A samozrejme, že by som chcela počiarknúť, že bude potrebné dospieť k istým kompromisom, pokiaľ ide o dohodu. Chceli by sme takéto kompromisy dosiahnuť naozaj do roku 2012. Ale to znamená, že všetky strany musia byť pripravené na to, že sa istých vecí vzdajú, aby sme naozaj dosiahli vyváženú dohodu ktorá je v záujme všetkým. Samozrejme, že potrebujeme napraviť isté veci, pokiaľ ide o isté medzery, ktoré tu existujú, ale chceli by sme naozaj vytvoriť systém, ktorý je jasný a, a transparentný a flexibilný, ktorý bude slúžiť EÚ a členským štátom. Myslím, že by som to týmto mohla uzavrieť a samozrejme komisia je Eh, vám k dispozícii a eh, je takisto k dispozícii aj dvom ďalším kolegiam, ktoré prídu v nasledujúcich mesiacoch a samozrejme, že počítame s vašou podporou. Veľmi pekne ďakujeme. Takže teraz by som sa chcela obrátiť na spolu zákonodárcu, tak povediac. Chcela by som eh, požiadať o zástupcu rady, ktorý hovorí za Eh, otázky vnútra, spravodlivosti. Dve veci by som chcel počiarknúť. Dve veľmi dôležité veci. V prvom rade externá dimenzia azylovej politiky. Veľmi zaujímavá diskusia tu prebehla, pokiaľ ide o otázku presídľovania. Samozrejme, že predsedníctvo a všetci v ráde si uvedomujú, že presídľovanie je jedným z veľmi dôležitých aspektov tejto azylovej politiky a členské štáty samozrejme v tejto oblasti sú aktívne na dobrovoľnej bázi a 10 takýchto štátov si vypracovalo takýto program presídlovania. Samozrejme, že je tu aj možnosť financovania takéhoto, e, takýchto iniciatív v nadväznosti na presídlovanie v rámci Európskeho fondu pre utečencov a očakávame, že toto sú možnosti, ktoré sa e, rozšíria e, v nadväznosti na budúce finančné výhliadky. Tak, ako som hovoril, je tu jedna iniciatíva, ktorá je na stole, ale bohužiaľ sú isté um, nezhody v nadväznosti na to, že či je toto naozaj uh, aplikovateľný postup. Zatiaľ sme v podstate sa nesretli s kompromisom, ktorý by bol uspokojivý pre všetky zmluvné strany, ale máme záujem takýto kompromis hľadať. A práve preto Ďakujem predsedníctvu za to, že e, veľmi e, sa snaží dospieť z istej dohode. Pokiaľ ide o túto azylovú politiku, je to veľmi dôležitá záležitosť e, z hľadiska súčasných udalostí. Členovia rady a celkom určite aj predsedníctvo súhlasia s tým, že tieto azylové systémy v členských štátoch to nie sú perfektné a že e, majú mnohé nedostatky. Členovia rady a samozrejme predsedníctvo súhlasia v tom, že potrebujú pomoc, pokiaľ ide o túto záležitosť. A práve preto Európska rada e, chce, aby sa 27 členských štátov na najvyššej úrovni dohodlo a povedali, aby tieto štáty, že je potrebné do roku 2012 zmeniť azylový systém a toto bolo potvrdené len v júni tohto roku. Ale to neznamená samozrejme, že by tieto normy v členských štátach boli vo všeobecnosti nízke. Nie. A takto ani náhodou nie je. My sme naozaj si vypočuli príklady najlepšej praxe, jazykov, tlmočenia, prekladov a tak ďalej. Málo sme počuli o týchto najlepších praktikách, ktoré takisto existujú. Počuli sme o jednom takomto príklade, celkom zjavne ide o Írsko a to sa týkalo vlastne žien. To bol príklad, ktorý tu odznel. Ale samozrejme, že existuje istý záväzok a pokiaľ ide o smernicu, a pretože smernica hovorí, že vlastne mimovládne organizácie by mali mať prístup k takýmto záchyt, do takýchto záchytných táborov a samozrejme um, niekto, kto má um, na starosti nejaký prípad, ten sa nemôže správať ako nejaký policajt, ktorý vyšetruje nejakého kriminálnika. Ale veľmi často sa k týmto ľuďom pristupuje veľmi podozrievavo a na druhej strane sú tu situácie, kedy sa pracuje s málo financiami, pod tlakom a je veľa práce. Prečo to tak zdôrazňujem? Tak je to preto, že sa v smernici musíme posunúť ďalej, ale tie rokovania sú veľmi ťažké. To Rozpätie medzi členskými štátmi je obrovské, je tu 27 rôznych systémov azylu a nebol predtým žiadny pokus o zjednotenie. Toto je prvý pokus a tá prvá generácia smerníc stanovila minimálne kritériá, ale tie plne platia len 1,5 roka, takže ani tam nevieme, ako to vlastne v plnom rozsahu naozaj funguje. A po druhé, pri tej smernici o azylových postupoch, tak tam sú princípy, ktoré majú vplyv na základný všeobecný princíp e, občianskoprávny. A na základe tých občianskoprávnych ustanovení, a tam je to veľmi ťažké zmeniť. A je to jasné aj z tej diskusie. Ide o právnu oblasť, prípade zadržania, kde aj z hľadiska judikatúry Európskeho súdneho dvora to je veľmi neisté rozhodnutie Rady ministrov aj Rady Európy v prípade zadržania a potom potreba dôkazných prostriedkov. Hovoríme tomu právna istota, no nie, je to v úrovni rokovania a tam sa snažíme nájsť nejaké to e, spoločné vodítko a ak je, tak je to skôr politickej povahy a potom veľa štandardov, v ktorých sa tých textoch e, stretávame a to zachádza oveľa ďalej, než sú záruky, ktoré majú občania toho, ktorého členského štátu a my si musíme položiť otázku, či je naozaj oprávnené postupovať ďalej, ísť ďalej, e, než to, čo sme schopní zaručiť vlastným občanom tom, čo, pre to, čo chceme e, dať žiadateľom o azyl. A potom tá rozpočtová situácia, ktorá je napätá a výsledkom je potom veľmi zložité rokovacie prostredie. Inak povedané, máme pocit, že je veľmi jednoduché opísať rokovania ako trend, že keď sa niekto predbieha v tom, že kto ponúkne viacej alebo menej, alebo že sa inštitúcia snaží nejak niečo e, stiahať k dnu. Vôbec to tak nie je. Situácia je veľmi rôznorodá. Prostredie v právnej situácii je tiež veľmi rôznorodé. Niektoré štáty sú na tom výborne, ale legislatívne akty sú tak zložité, na zlučiteľnosť, že ten spoločný menovateľ je naozaj vzdialený a Európska komisia, komisia si stanovila cieľ a dokonca toho predsedníctva to chce dosiahnuť. Snaží sa aj polské predsedníctvo a o maximum chce vytvoriť prostredie, kde by to bolo možné a spolupracujeme aj s budúcim dánskym predsedníctvom. A dúfame, ako tu už mnohí povedali, že sa nám to predsa len podarí. Záverom. Polské predsedníctvo si ju tu vypočulo veľa komplimentov, ale každé polské predsedníctvo je také silné, ako sú silní jeho partnery, ktorí s ním spolupracujú. Ak to je tak, tak je to preto, že všetci s polským predsedníctvom spolupracujú. Ďakujeme za osvetlenie tých okolností, ťažkých momentov a jednotlivých zložiek. Ja si viem predstaviť, že v parlamente sme si toho všetci veľmi vedomí. Skôr, než sme sa stali spoluzákonodarcom, kde sú tie háklivé, citlivé témy a otázky, ale naozaj občas máme pocit, keď si nalievame to čisté víno, že tie odpovede, ktoré dostávame v určitých momentoch z rady, nebudem konkrétne hovoriť, o ktorých predstaviteľov rady teraz hovorím, tak niektoré tie odpovede neboli naozaj k veci. Nereagovali na samotný problém ako taký, len to skôr znelo tak, že sa snažíte niekoho presvedčiť, ale my musíme predsa e, presvedčiť, že nám ide o naozajstné riešenie a až potom sa dostaneme z tej patovej situácie a nastáva e, diskusia skutočná, vecná. Ale neklamme si tu, máme problémy, hlavne v niektorých členských štátoch. Aj vďaka politickej situácii Politici musia nejak reagovať na verejnú mienku. Musia argumentovať niektorí, že teda utečenci musia mať ochranu, ale sú aj také politické sily, ktoré našťastie nevždy sú pri kormidle, ale sú to často opozičné strany, ktoré sa snažia všetko naznačiť tak, že Utečenci sú privilegovaní, ktorí majú dokonca také práva, ktoré iní nemajú. Ale našim prianím je, aby sme mali optimálne výsledky a aby títo ľudia na našej planete mali nejakú budúcnosť, pretože sú vo veľmi zlých podmienkach, riskujú prenasledovanie, telesnú aj duševnú újmu a my v Európskom parlamente budeme naďalej pokračovať v neformálnych medziinštitucionálnych kontaktoch. Tam sa snažíme nájsť riešenia aj horizontálnych otázok, a to tu padlo. Otázka zraniteľných, ohrozených osôb, ich e, zvláštnych potrieb a tak ďalej a tak ďalej. Tiež by sme si želali, aby rok 2012 bol završením našich snách aby tá prepracovaná azylová zložka e, bola. Samozrejme, nečakáme, že to bude hneď v januári, ale dúfajme, že nájdeme riešenie do konca roku 2012 a že zdárne uspejeme pri tých problémoch, ktoré tu sú hlavne v niektorých členských štátoch, kde sa potrebujeme prepracovať k osvedčeným postupoch. Belgicko nás informovalo o tom rodovom prístupe. My sa snažíme, aby ten postup, ten postup, ktorý sa osvedčil ako najlepší v jednom členskom štáte, aby sa rozšíril na ostatné. Ja viem, že všetkých som držala v napätí, ale budúci týždeň naozaj budeme hlasovať o kvalifikačnej smernici. Naozaj je to dobrá správa, ktorú vám tu môžem všetkým povedať. A dúfajme, že sa nám to podarí. Korelačné tabulky, to je ďalší darček pod stromček a to bude pozitívny signál pre všetkých ostatných. Ďakujem všetkým veľmi srdečne zúčastneným, e, všetkým tým, ktorí tu vydržali celý deň a všetkým tým, ktorí prispeli k tejto diskusii. A to tak plodne. Dostali sme skvelé informácie, odnášame si ich zo sebou a pani predsedajúca ďakuje aj tlmočníkom, aj všetkým tým, ktorí napomohli organizácii tohto stretnutia. A dúfajme, že sa to všetko pohne vpred. Je tu tých 5000 ľudí, ktorých potrebujeme dostať z Tuniska, aby mali lepšiu budúcnosť. Šťastnú cestu domov všetkým želám.